meine sehr verehrten Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, myslím, že môžeme začať. Aj keď teda nemáme eh, úplnú eh, prítomnosť kolegov, dúfam, že sa to zmení v priebehu popoludne, pretože máme dnes naozaj veľmi veľký program, predovšetkým pokiaľ ide o hlasovanie. Musím povedať, eh, že tá kvantita, čo tu musíme dnes odhlasovať, to bude pravdepodobne rekord nášho výboru. A je tam naozaj veľmi veľa žiadostí. ale je, je tam dosť veľa kompromisov, takže, e, takže snať sa nám dovolí, e, um, teda bude možné prekúsať e, touto, týmto množstvom návrhov pri hlasovaní. Ešte by som chcel povedať, že zajtra sa bude o viacerých bodoch e, hlasovať. Teda to bol pôvodný návrh, ale nebude tomu tak. Chceme dnes odhlasovať úplne všetko. To je zmena v e, programe oproti teda pôvodnému programu, ktorý sa navrhoval a nemám ani žiadne oznámenia predsedu. Takže spýtam sa vás rovno, či máte nejaké želania k programu. Ak nie, tak navrhujem, aby sme rovno prešli k bodu 3, k nášmu vypočutiu kde ide o kontrolu uplatňovania práva spoločenstva a evaluáciu pilotných projektov. Spravodajkyňou je kolegyňa Lichtenberger. Ja by som chcel eh, týmto privítať eh, tých, s ktorými budeme viesť vypočutie. A obzvlášť teda Catherine Day, generálnu eh, sekretárku Európskej komisie generálnu tajomničku Európskej komisie. Je eh, eh, pre nás naozaj eh, teda čest, že prišla do nášho výboru. Potom by som chcel ešte privítať Ludvika Kremera, ktorý viedol generálne rediteľstvo Envy a teraz pôsobí na University College v Londýne a teraz Marta Balestros je ďalšia um, Um, ktorú môžeme medzi nami privítať. Náš zoznam je um, trošku, ospravedlňujem sa, neúplný, kde sú naši hostia na mojich podkladoch. A samozrejme Moniku Frasony vítam, ktorá veľmi dlho pôsobila v tomto výbore. A môžeme sa s ňou stretnúť aj dnes. A ešte tu máme zástupcu Európskeho ombudsmana ktorý bude prítomný na dnešnom vypočutí. Um, keďže máme 5-minútový skús, navrhujem, aby sme priamo začali a ja by som odovzdal priamo slovo pani Catherine Day. Um, Ehm, takže odozávam slovo, nech sa páči. Ďakujem. Much, Chairman, ďakujem veľmi pekne, ďakujem za privítanie, aby som sa vyjadrila na túto veľmi dôležitú tému. Myslím si, že to najdôležitejšie, čo by som dnes popoludní chcela povedať, je, že správna implementácia E, práva EÚ je veľmi prioritnou otázkou pre komisiu. Nie len preto, že sme strážcami zmluv, ale preto, že komisia vlastne e, všetky tieto e, legislatívne návrhy pôvodne vypracováva. A keď ich predkladáme rade a parlamentu, tak je to preto, že sme presvedčení, že sú potrebné na to, aby sa zlepšil život občanov. Takže my sme prvou inštitúciou, ktorá naozaj chce, aby tieto e, zákony sa správne implementovali. Ale zároveň treba uznať, že európske právo sa značne e, e, zväčšilo a stalo veľmi komplexným v priebehu posledných rokov a už máme teraz veľmi veľa členských štátov, niektoré z nich sú federálne, a e, na lokálnej úrovni, e, komunálnej úrovni e, sa veľká časť európskeho práva teda tiež má uplatňovať. Takže sme hľadali odlišné spôsoby, ako zabezpečiť správnu implementáciu komunitárneho práva priamo na mieste. robíme veľmi veľa vecí v preventívnej oblasti Ehm, ehm, keď chceme zabezpečiť, aby e, členské štáty implementovali e, právo správne. Takže v transpozičnom období e, s nimi komunikujeme, snažíme sa predvídať možné problémy, ktoré by mohli ich postretnúť tam, kde je teda komplexná legislatíva, príjmame usmernenia a samozrejme zabezpečujeme compliance rôznymi spôsobmi. A samozrejme, keď členské štáty nesprávne e, implementujú e, komunitárne právo, tak takisto zahojeme právne kroky voči ním. A predtým, než e, zajdem k tej téme pilotných projektov, chcela by som apelovať na tento výbor a povedať, že mohli by sme sa rýchlejšie dopracovať k správnej implementácii, keby sme mali stálu podporu parlamentu v tom, aby korelačné tabulky z členských štátov k nám e, sa dostávali rýchlo a správne. Takže keďže som tu dnes popoludní, chcela by som na vás e, v tomto zmysle apelovať. Ako som povedal, komentárne právo je veľmi komplexné, e, máme veľmi komplexnú judikatúru, ale našim zásadným cieľom je zabezpečiť compliance čo najrychlejšie, teda dodržiavanie čo najrychlejšie. E, nevždy e, ide o nedostatok e, vôle správne implementovať legislatívu na strane členských štátov. A my sme sa teda presvedčili o tom, že ak začneme skoro komunikovať členskými štátmi, tak sa môžeme vyhnúť mnohým problémom. Ale nedá sa to všetko robiť iba na, na ad hoc základe. Takže je to komplexné, je to zložité, to zabezpečovanie implementácie ale, mm, ale my sme teda chceli začať, e, v roku 2007 sme aj začali teda komunikovať členskými štátmi e, na tému, ako lepšie implementovať e, právo spoločenstva. 15 členských štátov sa dobrovoľne prihlásilo, že sa mi bude pracovať novým spôsobom a zúčastní sa na projekte, ktorý teraz už beží dva roky, aj keď teda chvíľku trvalo, kým sa s ním začalo. Máme teda 840 rôznych súborov a 85-percentnú úspešnosť riešenia problémov e, v týchto jednotlivých témach. Myslíme si, že sú to dobré výsledky tento nástroj považujeme za jeden, nie jediný, za jeden teda na, e, z možných nástrojov, ako e, rýchlo reagovať na e, stiažnosti občanov a rôznych zainteresovaných strán. Aj keď je teda skoro, myslíme si, že toto môže byť jeden z ďalších nástrojov, ktoré zlepšia efektivitu pri správnej implementácii. E, práva spoločenstva. Samozrejme, je to niečo, čo je relatívne nové, ešte stále sa vyvíja a prvá vec, e, ktorú by sme si želali, je, aby teda sa viac členských štátov zapojilo, všetky, to by bolo ideálne, chceli e, by sme teda pozvať viac členských štátov, aby sa pridali a dúfam, že teda odpovede budú pozitívne a že sa ten počet z 15 zväčší na vyšší. A opäť dúfam, že parlament toto bude považovať za zaujímavý e, spôsob, e, ako zabezpečiť dodržiavanie e, práva spoločenstva a bude nás v tomto podporovať, pretože my sme prišli na to, že ak bude mať organizovanejší spôsob na výmenu informácií a budeme si objasňovať situáciu medzi členskými štátmi a komisiou, tak sa rýchlejšie dopracujeme k riešeniu a to je vlastne našim cieľom. Nepracujeme samozrejme sami na tomto a Um, máme tu, tie, ak by sme mohli sa oprieť o administratívne siete členských štátov, aby nám pomohli nájsť, kde sú tie problémy, tak sa vlastne zrýchli to správne implementovanie komunitárneho práva. Myslím si, že je dôležité povedať, že mnoho z tých vecí, ktoré občania e, spomínajú, sa netýkajú porušenia e, teda e, práva EÚ, môžu súvisieť s nedostatkom informácií, môže ísť o rôzne typy sťažnosti, nemusí vždy nutne ísť o niečo, čo bude viesť z našej strany ku konaniu pre porušenie, ale vyžadujú si určité preskúmanie. A teda je dobré, aby firmy, organizácie, občania, ktokoľvek eh, mali teda eh, možnosť eh, stažovať, stiažovať sa, ale nie teda všetko nie každá z týchto šťažností sa ukáže, že teda je to ten prípad, kde začneme konanie pre porušenie. A EU pilot je teda limitovaný proces. E, členské štáty dostávajú 10 týždňov času na to, aby niečo vyriešili a my na našu odpoveď si ponechávame tiež 10 e, týždňov. Myslíme si, že to je dobré dobrý spôsob, takže komisia riadi celý tento e, proces. Zaoberáme sa každou odpoveďou členských štátov, aby bola kompatibilná s legislatívou EÚ a chceme zabezpečiť, aby tie Eh, organizácia občania, ktorí eh, túto stiažnosť spomenuli, dostanú aj odpoveď. Um, ehm, 40 eh, konaní pre porušenie vlastne vzniklo v dôsledku tohto, tohto postupu, ktorý uplatňujeme lebo sme prišli na to, že členské štáty porušujú eh, legislatívu EÚ a neboli pripravené eh, toto riešiť. Takže myslíme si naozaj, že je to efektívny eh, spôsob na objasnenie rôznych otázok, problémov. Komunitárne právo je veľmi komplexné, veľmi veľa administratívnych orgánov ho musí uplatňovať, takže je tam veľa vecí, ktoré treba objasniť rýchlo. A tam, kde sa to nedá objasniť, samozrejme, Eh, tam musíme prejsť príslušným právnym procesom. Takže sme presvedčení, že to je ďalší nástroj, ktorý má komisia k dispozícii a ukazuje sa, že je úspešný a myslím si, že tie členské štáty, ktoré sú zainteresované do tohto projektu, zdá sa, sú spokojné s tým spôsobom, ako funguje. Nie je vždy jednoduché pre ústredné orgány v danej krajine, či je to centralizovaná alebo federálna krajina, zaznamenávať všetko to, čo sa deje na decentralizovaných úrovniach implementácie. Takže na čo sme prišli je, že tento e, mechanizmus nám pomáha aj e, dostať podporu vlastne ústredných orgánov pri riešení prípadov, o ktorých možno e, nevedia, alebo inak by sa riešili pomaly. Takže nepovedali by sme, že EU pilot je odpovedou na všetky problémy implementácie komunitárneho práva, ale myslíme si, že je to nutný e, spôsob e, spolupráce s členskými štátmi a naše skúsenosti s týmto programom boli veľmi pozitívne a nabadajú nás pokračovať e, v tomto postupe a chceme teraz zainteresovať do tohto procesu aj ostatné členské štáty a používať tento nástroj ako jeden z tých, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme zabezpečili rýchlu a efektívnu implementáciu komunitárneho práva. Ďakujem. A teraz e, udelím slovo ďalšiemu e, kolegovi, potom pani spravodajkyne, ktorá by sa mohla e, vyjadriť. Takže ďakujem pani generálna tajomnička a teraz pán profesor Kremer. Máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Keďže každý z nás má približne 10 minút, ja som si pripravil 10 bodov, ktoré by som chcel spomenúť. Nebudem spochybňovať, e, že transpozícia je prioritou pre Európsku komisiu, ale e, chcel by som vás ubezpečiť, že som presvedčený o tom, že efektívna e, aplikácia práva ako napríklad environmentálneho práva nie je to prioritou komisie a tento pilotný systém je formou spolupráce medzi vládami, teda otvore, je to spolupráca otvorenej metódy a e, je to teraz spôsob, ako komisia môže e, zabezpečiť implementáciu. E, takže ja si myslím, že je to pravý opak európskej integrácie. Komisia potrebuje občanov, mimovládne organizácie a takisto aj podporu občanskej spoločnosti, pretože bez informácií, čo sa deje na mieste, je veľmi ťažké fungovať a je veľmi perverzné diskutovať s členskými štátmi, pričom e, iniciatíva e, týkajúca sa efektívnej aplikácie, napríklad e, formou petície alebo stiažnosti, prichádza od občanov. Po druhé, občania sú nechaní bokom v tomto pilotnom systéme, aj keď teda oni boli pôvodcami celého tohto postupu. Toto je veľmi relevantné predovšetkým pri otázkach praktickej aplikácie priamo v teréne. Po tretie, je to kameralistický postup, nie je tam žiadna transparentnosť, nie sú tam e, procedurálne pravidla, nie je tam e, stanovený jasný proces, otvorenosť, jasnosť. Takže to pravý opak toho, čo e, v článku 1 slúbuje Európska zmluva, že všetky procesy majú byť transparentné a otvorené do najväčšej možnej miery a aj administratíva má byť takáto a ďalej e, komisia vlastne e, začína závisieť od e, faktov a informácií členských štátov. A v pri praktickom aplikovaní vlastne sa hovorí, že členské štáty konajú nesprávne. No a potom sa komunikuje s nimi, či je to správne alebo nie. A to nie je v súlade s požiadavkami európskych zmluv, e, že e, komisia by mala zabezpečiť, že sa právo správne uplatňuje. Komisia by mala e, zabezpečiť, že sa teda diskutuje o práve, ale nie, že je správne implementované. V roku 2004 komisia povedala, citujem, že sťažnosti sú cenným zdrojom informácií, pokiaľ ide o zisťovanie teda porušení a treba nájsť jasné a efektívne postupy na teda riešenie a e, teda tí, ktorí tieto sťažnosti e, e, spíšu, by mali byť úzko zainteresované do celého procesu riešenia. Ľudia, ktorí majú byť vypočutí, by mali mať dostatočný záujem, pokiaľ ide teda o vec, v ktorej sa koná, mali by byť zodpovední v dostatočnej miere za tieto veci. Takže súvisí to aj s hospodárským, e, právom hospodárskej súťaženie občanskej spoločnosti a podobne. Takže túto e, komisia hovorí dvomi hlasmi. A ja si myslím, že to môže byť, že je to naozaj na škodu. A e, životné prostredie, kde som pôsobil 40 rokov, tam neexistuje žiaden hlas, tam potrebujeme jasné štruktúry, otvorenosť. Komisia by mala Um, práve uh, zapôsobiť v tejto oblasti, aby uh, mimovládne uh, organizácie a občania sa mohli vyjadriť, ale v tomto projekte vlastne um, pre nich tá oblasť nie je nejako vyčlenená. Ani pri monitorovaní komunitárneho práva. To je naozaj zarážajúce. V demokracii by totižto parlament mal naozaj e, zastávať e, tú úlohu, ktorá mu, e, ktorá mu prislúcha. A potom environmentálne problémy všade v Európskej únii narastajú a nie je ich menej. Komisia sama prichádza postupne k tomuto, takýmto záverom, či už ide o revíziu politiky v oblasti dopravy alebo v iných oblastiach ale e, odmieta si priznať, že jej postupy k tomuto prispievajú. Takže európske e, právo je e, pekné na pohľad, na papiery, ale v skutočnosti je iná. environmentálna politika EÚ je teda neadekvátna, je tu veľká diskrepancia medzi praxou a teóriou a teda zákonmi. A pre spoločnosť je veľmi zlé, ak sa jej zákony neuplatňujú. A tento eh, pilotný systém a rôzne triky, iba eh, ten existujúci problém zakrývajú, čo teda ohrozuje eh, dôveru občanov v Európu. V roku 2006, keď som mal tú čest zúčastniť sa na ďalšom vypočutí Európskeho parlamentu, som povedal, že skutočným problémom je, že komisia nechce uplatňovať teda princípy právneho štátu, pokiaľ ide o členské štáty um, a nechce posilňovať teda naozaj otvorenosť a transparentnosť. Nič sa odvtedy e, nezmenilo v tejto oblasti, práve naopak. A každý, kto e, trošku pozná vnútornú štruktúru komisie, vie, že je to e, generálny tajomník, ktorý je zodpovedný za um, také, takúto orientáciu komisie. A po desiaté, aktuálny postoj komisie, e, napríklad pokiaľ ide o tento no-, nový nástroj, e, hovorí e, naozaj o tom, že sa tu postupuje podľa tých zásad o zatvorenej spoločnosti netransparentne. Mladí občania si toto hlavne všímajú E, Európa e, stojí čoraz viac za, e, ako symbol generálnych tajomníkov, záujmov, záujmových skupín a podobne. Prečo ísť voliť v eurovoľbách, ak vidíte, že vaše záujmy sú úplne ignorovaní? Eurovoľby a napríklad ISK referendum ukázali, aký je trend. Pilotný systém je ďalším krokom v posilňovaní e, byrokracie a krokom ďalej od e, demokracie a transparentnosti smerom k väčšej byrokracii. Ďakujem za tento angažovaný vstup a teraz dávam slovo pani Balesteros. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda prvom rade by som sa chcela predstaviť. Hovorím v mene Client Ors, to je organizácia právnikov, ktorí pracujú v oblasti životného prostredia. Takže ja sa zamerám na túto problematiku e, európskeho pilotného projektu, ktorý samozrejme pokrýva oveľa širšie oblasti. Chcem zdôrazniť jednu vec a to je, že podľa EU zmluv je aj legislatíva adresovaná členským štátom, avšak zodpovednosť za implementáciu legislatívy nesie komisia. To sa jasne hovorí e, v článku 17 zmluvy o EÚ. V rámci pilotu EÚ by som chcela v prvom rade hovoriť o zásadnej otázke prístupu to vyplýva z dvoch základných cieľov pilotu. Tento má zvýšiť spoluprácu medzi členskými štátmi a komisiou a po druhé má za cieľ zlepšiť lepšie a rýchlejšie odpovede na otázky a riešenia problémov, aby sa napravili porušenia európskeho práva. Pokiaľ je o prvý cieľ, i keď sa to prezentuje ako nástroj pre dobré riadenie, pre nás to len zdôrazňuje problém prístupu komisie k vykonávaniu. To znamená, že komunikuje hlavne s členským štátom a nie s tými, ktorí, podky, ktorí poskytujú informácie o porušení environmentálneho práva. Po druhé, členský štát je zdrojom problému implementácie a mimovládne organizácie alebo občania, ktorí poskytujú informácie, sledujú záujem verejnosti, verejný záujem, tak prečo by sme nemali zvýšiť spoluprácu s občanmi a s tými, čo poskytujú informácie? V oblasti druhého cieľa hlavným zdrojom informácií sú, je zdroj, ktorý uznávajú rôzne oznámenia. Sú to občania a mimovládne organizácie. EÚ má problém e, demokratickej legitimnosti. Vidíme, že voľby aj e, hlas referenda o Lisabonskej zmluve nasvedčujú túto vzdialenosť. Máme veľmi dobrý systém, ktorý na jednej strane si uvedomuje potrebu zabezpečiť implementáciu legislatívy EÚ a na druhej strane máme občanov a mimovládky, ktoré chcú vyjadrovať svoje obavy z implementácie environmentálnej legislatívy komisii. A prečo sa teda komisia snaží redukovať systém na možné minimum? Myslím si, že komisia je zodpovedná za to, aby bola EÚ bližšia k občanom. Prečo to nevyužiť? Prečo sa nestať ten najznámejším personálom komisie, ktorý sleduje to, čo chcú ľudia, aby podporoval EÚ a prečo nechcú riadne odpovedať na otázky občanov a podporovať správnu implementáciu environmentálnej legislatívy. Ja si myslím, že komisia má vypracovať stratégiu, ktorá by zabezpečila implementáciu a vykonávanie environmentálnej legislatívy legislatívy tak, aby bola prioritou európskej agendy. Teraz k samotnému pilotnému projektu a jeho fungovaniu. Ja mám kontakty s právnikmi, ktorí pracujú v Európe, ktorí sú kon... organizovaní v Európskom environmentálnom bíre. Pravidelne dostávam informácie od právnikov z rôznych krajín, najmä Írska, Španielska, Spojeného kráľovstva táto iniciatíva bola iniciatívou komisie cez mimovládne organizácie a cez, spustila sa cez partnerské stretnutia, ktoré vítame a ktoré boli užitočné. Avšak v mnohých krajinách mimovládky ani nevedeli, čo je európsky pilot. Posiejajú sťažnosti e, komisii, že nevedia o pilote. To už je prvý problém to je prvý problém, ktorý by sa mal riešiť. Viaceré španielské mimovládky písali pani Fakenfore a hovorili o výsledkoch v Španielsku, ktoré boli pozitívne, pretože umožnil tento pilot lepšiu výmenu informáciu a lepšie pochopenie fungovania európskeho práva. Avšak výmena informácií nepokrýva obsah prípadov a nezlepšila ani transparentnosť európsky pilot sa nepremietol do bližších kontaktov medzi mimovládkami a španielskými úradmi, orgánmi alebo jednotlivými útvarmi komisie. V mnohých prípadoch mimovládky e, pocítili, že, je, že sa zvýšil dobrý dialog medzi štát, členským štátom a komisiou a že členské štáty to využívajú na to, aby odložili na neskôr implementáciu legislatívy. Takže to je otázka dôveryhodnosti celého postupu a my si myslíme, že je treba vytvoriť formalizovanejší proces, kde mimovládky vedia, o ktoré prípady ide a každý by vlastne vedel, kde sa prípad nachádza a kde by boli lehoty nevyrokovateľné a komisia by musela poskytovať informácie, ktoré musí poskytovať. Európsky parlament už žiadal komisiu v roku 2006, aby prijala takéto pravidlá a ja si myslím, že je to dobrá príležitosť na to, aby sme zopakovali túto žiadosť e, Európskej komisii. V súčasnom európskom pilote mimovládky nemajú prístup k odpovediam štátnej správy o prípadoch, ktoré sú e, základom preto, že európsky pilot sa stane postupom e, pre Európsku komisiu. Správa pani Day uvádza, že sa uvažuje o poskytnutí korešpondencia hodnotenia e, útvarov komisie odpovede členského štátu. Toto vítame. Pokiaľ ide o harmonogram, nie je veľmi jasné, či európsky pilot urýchlil proces riešenia sťažnosti. Európs... Ani nie je jasné, či európsky pilot nahradil vyšetrovania skôr ako príde e, formálny list. Dokonca ani nie je jasné, že či má nahradiť takýto list, ale my si myslíme, že to tak nie je, ale nie je to jasné. Európsky pilot momentálne naznačuje, že ak je nejaký prípad, ktorý sa pošle do Bruselu, tak sa vráti do európskeho pilota v členskom štáte, kde prebehne prvá diskusia. Problém, ktorý poznáme z postupov porušovania, skonania o porušovaní, vieme, že je to veľmi dlhé a hovorí sa, že v priemere to trvá 24 mesiacov. A to je pomerne dlhá doba a sú prípady, o ktorých vieme, že keď komisia sa rozhodla podať žalobu, tak tá škoda už bola dávno e, spôsobená. My máme v Španielsku takýto prípad s jednou diaľnicou. Diaľnica je postavená, funguje dva roky a pritom Európsky súd ešte stále nerozhodol. Aké príklady máme, alebo ako to funguje, čo robíme? Máme príklady, kde sťažnosti boli zaslané komisii, najmä napríklad v oblasti emisí a emisných hodnôt. A celý proces, kým komisia sa rozhodla konať a poslať Španielsku odôvodnené stanovisko trvalo 20 mesiacov. Teraz je na komisii, respektíve na členskom štáte, aby odpovedal na toto odôvodnené stanovisko. A to môže trvať až pol roka a až potom sa rozhodne o podaní žaloby na súdny dvor. Toto je prípad, ktorý prešiel cez pilot, takže máme tu na minimálne dobu 24 mesiacov ak nie viac. Potom máme ďalší prípad, kde právnik našej organizácie v Londýne poslal šťažnosť komisii v marci, polovičke marca, a doteraz sme nedostali ani potvrdenie príjmu, ani informáciu o tom, že či sa tento prípad zaradil do pilota EÚ. Poslali sme neformálne aj e-mail, aby sme sa spýtali, ako to vyzerá s našim prípadom a povedali nám, že dostaneme odpoveď začiatkom mája, to znamená dva mesiace bez potvrdenia príjmu listu alebo informácie o prípade. Ďalší trend, ktorý sme zistili, je, že často sťažnosti zatvorí komisia keď ide o prípady, ktoré sa riešia pred vnútroštátnymi súdmi a súvisia s nimi. Komisia ani neskúma, že či ide o, tu, o tie isté skutky alebo ten istý právny základ, ani neposudzuje, či nemohlo dojsť k porušeniu európskeho práva. Takže má to dopad na politiku presadzovania práva. Potom sú znovu tieto package meetings, kde komisia pozýva, vyzýva mimovládky, aby iniciovali takéto kroky, ale nepovedala napríklad, že takýto dôvod, keď sa súdne pojednávanie začne v krajine, v členskom štáte, že je to pre nich dôvod prípad uzavrieť. Zistili sme, že európsky pilot, ako aj oznámenie z roku 2007 a 2008 o implementácii environmentálneho práva potvrdzujú úmysel komisie obmedziť registrovanie sťažnosti. Keď analizujeme údaje v správe, tak zistíme, že tam bolo 723 prípadov, ktoré sa podali za dva roky a 15 členských štátov z nich e, má štyri konania o porušení environmentálnej legislatívy. A to sú pri tých prípadov bolo 260, avšak v roku 2002 bolo 697 nových stiažností len z oblasti životného prostredia. Takže máme teraz takmer 700, ktoré skry, e, zo 700 pokles na 260. Takže my si myslíme, že je tu úmysel na strane komisie obmedziť sťažnosti a to vôbec neznamená, že došlo k lepšej implementácii európskeho práva. Myslíme si, že toto je otázka riadenia zdrojov, ako sa už jasne povedalo v rôznych oznámeniach. Je to taktiež otázka ochoty a nezávislosti členských štátov a vieme, že členské štáty žiadajú od komisie, aby znížila pri počet stiažností, ktoré je im adresovaný a preto od začiatku novej komisie sa komisia rozhodla, že zníži počet nových prípadov, i keď komisia by mala byť nezávislým orgánom. Ak je problémom to, že komisia nemá dosť pracovníkov, tak má uvažovať o zvýšení počtu. Nikdy nepredložila návrh Európskemu parlamentu, že by potrebovala zvýšiť počet pracovníkov, aby, zaučila, aby zaručila e, vykonávanie a monitorovanie. Myslíme si, že komisia má pripraviť, vytvoriť taký systém, ktorý zaručí, že všetky sťažnosti sa riešia. Európsky pilot a ďalšie inovatívy sú vítané, pretože podporujú implementáciu, ale mali by aj zlepšiť, aj vy, zlepšiť vykonávacie politiky a hodnotenie porušenia európskeho práva. Myslíme si, že tá prioritizácia, ktorú vytvorila komisia, by sa mala použiť na to, aby sa osobitne zaobchádzalo s špecifickými prípadmi, kde je potreba väč, väčšia potreba médií, väčších strategických vykonávacích akcií s cieľom odstrašovať v určitých prioritných oblastiach, ale všetky stiažnosti a listy by mali byť primerane riešené. Komisia by preto sa mala usilovať o získanie väčšieho počtu pracovníkov, aby to mohla urobiť a mala by sa aj pokúšať zaintegrovať do svojich služieb útvar, ktorý by im umožnil, ktorý by mal inšpektorov a to by im umožnilo vyšetrovať tie jednotlivé prípady. Komisiu požiadal Európsky súdny dvor, aby zbierala informácie na podporu e, prípadov, ktoré nedokázali dokázať pred súdom. Takže teraz je tu takmer legitimácia Európsky súdny dvor požiadal komisiu, aby zorganizovala svoje služby tak, aby našli alebo pripravili dôkazy, argumenty pre potvrdenie postoja. A my si myslíme, že je to výnimočná príležitosť pre Európsky parlament žiadať viac zdrojov komis od komisie, aby, teda aby komisia venovala viac zdrojov a prostriedkov na túto otázku a na túto oblasť, ktorá je taká dôležitá. Ďakujem veľmi pekne. Teraz mám otázku na pána Jate, na zástupcu ombudsmana. Či by sa chcel vyjadriť k tomuto, alebo či momentálne necíti potrebu prehovoriť? Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za to, že ste mi dali slovo. Ombudsman sa žiaľ nemôže osobne zúčastniť dnešného stretnutia a preto ma požiadala, aby som ho tu zastúpil. Na začiatok by som chcel povedať, že e, konanie o porušeniach je jedným z hlavných zdrojov sťažnosti ombudsmanovi už roky. Ombudsman pracuje teraz 15 rokov a od samotného začiatku porušenia alebo riešenie porušení zo strany komis- e, komisiou bolo veľkým zdrojom sťažnosti postupených ombudsmanovi. A ombudsman sa pokúšal presvedčovaním aj kritikov e, zdôrazniť komisii, ako dôležité je správne vykonávať konanie o porušovaní na zaručenie právnosti, ako aj na získanie angažovanosti občanov v Európe aby sa takto európske inštitúcie priblížili občanom. je toľko na vysvetlenie. A ombudsman veľmi privítal európsky pilotný projekt od samotného začiatku. Mal na to hlavne dva dôvody. Poprvé, pretože to ponúkalo možnosť, prísľub systematicky hlbokejšieho, centralizovanejšieho prístupu komisie k predbežným vyšetrovaniam možných porušení. A ombudsman mal pocit, že toto by mohlo viesť ku konzistentnému prístupu a k úspechu, ktorý by slúžil e, záujmom únie, a to je správne uplatňovanie práva. Druhý dôvod, prečo to ombudsman privítal, bolo, že videl nový systém ako vec, ktorá má potenciál vy, e, naplniť aj druhý životný záujem únie a to je, aby sa občania priblížili k inštitúciám únie. Najmä tých, ktorí sa stiažujú na porušenia komisí, majú veľmi často pocit, že sú outsideri, že sú vylúčení z procesu a že je to ten proces, ktorý prebieha medzi komisiou a orgánmi členského štátu. Takže ombudsman sa pozeral na európsky pilot ako na príležitosť spraviť z občanov účastníkov v predbežnom vyšetrovaní porušenia. Takže nazývime tieto dva aspekty, prvý ako účinnosť a druhý ako priateľskosť voči občanom. Ombudsman je povzbudený správou, ktorú pripravila komisia k fungovaniu európskeho pilotného projektu. Správa ukazuje, že sa dosiahol dobrý pokrok, najmä pokiaľ ide o účinnosť, efektívnosť. Je tam 80-percentná miera úspechu uvedená. Priemerný čas na riešenie prípadov je 25 týždňov, čo je viac ako tých 10 pôvodne plánovaných týždňov. A Myslíme si, že je to veľmi dobrý výsledok, to, že je v priemere 25 týždňov potrebných na vyriešenie sťažnosti a doba, ktorú potrebujeme na rozhodnutie o tom, či sa začne formálne komanie, klesla z jedného roku to bol ten prísľub komisie v roku 2002 v oznámení parlamentu a ombudsmanovi e, dosiahla úroveň 6 mesiacov, čo je veľmi dobrá hodnota. Teraz druhý aspekt, priateľskosť voči občanom. Tam čakáme na viac dôkazov. Dodnes ombudsman dostal veľmi málo sťažností, ktoré by e, hovorili alebo boli zamerané na európsky pilotný postup. Máme jednu sťažnosť, ktorú riešime v tomto kontexte. Očakávame odpoveď komisie do konca mesiaca. Táto sťažnosť e, poukazuje na dôležitý problém. Sťažnosť tvrdí, teda je tvrditeľ sťažovateľ, nevieme, čo povie komisia, že sa nesmie pozrieť na odpovede členského štátu komisii v rámci európskeho pilotného projektu pričom tie informácie, ktoré dostal o európskom pilotnom projekte, boli také, že on si myslel, že bude mať právo alebo možnosť pozrieť sa na tieto odpovede. Táto sťažnosť, ako som povedal, sa stále spracúva. Čakáme na odpoveď komisie a je dôležité, pri posudzovaní tejto stiažnosti si uvedomiť, že teraz sa nachádzame v období po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. Máme chartu základných e, ľudských práv, ktoré sú rovnocenné zmluvám, je tam právo na dobrú štátnu správu a súčasťou dobrej štátnej správy je aj prístup k vlastnému spisovému materiálu. A uvidíme, ako sa prejavilo uplatňovanie tohto práva v tomto prípade a práve je to aj uplatňovanie tohto práva v konaniach o porušeniach, ktoré treba posúdiť. Potom je tu aj otázka prístupu verejnosti k dokumentom v tomto dokumente, e, k tomto procese. Takže ombudsman zatiaľ považuje výsledky európskeho pilota za povzbudzujúce, najmä v oblasti účinnosti pokiaľ ide o oblasť priateľskosti voči občanom, tak čakáme ešte na ďalšie dôkazy, aby sme videli, či úvodný prvý, tie prvé prísľuby komisie znamenajú aj to, že sa naozaj dosiahla väčšia priateľskosť voči občanom. Ale ako som povedal, myslíme si, že aj tu budú dosiahnuté dobré výsledky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Lichtberger. Ďakujem pekne, ďakujem aj rečníkom v tomto kole vyjadrení expertov. Považujem to za extrémne dôležitú tému, ktorej sa dnes venujeme. Žiaľ, kolegovia poslanci a poslankyne očividne nejavia taký dostatočný záujem o túto tému, pretože znie tak sucho, ale v skutočnosti tu ide naozaj o tie základné Eh, body, ktoré sme chceli dosiahnuť v Lisabonskej zmluve a to silnejšiu dôveru európskych občanov voči EÚ. Všade máme nízku volebnú účasť, všade eh, príbuda euroskeptikov, euroskeptikov a jeden zo spôsobov, ako eh, proti tomu čeliť, je Sťaž, eh, je napríklad aj v tejto oblasti sťažnosti eh, voči implementácii európskeho práva eh, zaobchádzať s nimi tak, aby občania videli, že ich obavy sa berú vážne a že k niečomu konkrétnemu vedú. Musím povedať, že ja osobne nemám tie najlepšie skúsenosti v tejto oblasti, lebo musím konštatovať, že v posledných rokoch počet tých občanov, ktorí sa na mňa obracajú, pretože ich sťažnosti. E, sa im nikto nevenuje alebo na nedostanú žiadne odpovede alebo ich údaje boli ďalej odovzdané členským štátom. Počet týchto občanov sa zvyšuje a to je veľký problém. Európsky parlament chce, aby chce podporiť komisiu v e, aplikácii komunitárneho práva. My tu e, začíname jeden dlhý, nekonečný proces, keď ide o to eh, zaoberať sa zo všetkých strán eh, zákonmi a legislatívnymi návrhmi. Máme dlhé procesy s radou, eh, s komisiou, ale potom ide o implementáciu a vtedy konštatujeme, že niektoré krajiny toto vôbec neimplementovali, niečo úplne iné implementovali nejako inak. Niektorí síce na papieri to implementovali, ale nemajú potrebné zdroje na aplikáciu alebo porušujú Ehm, európske, nové európske právo a ani len e, sa tým nezaoberajú. Takže ak zákonodárca e, si nechá páčiť, že to, čo on príjme, ostane iba na papieri a e, nemôže sa rozvinúť vo svojom pozitívnom účinku, ehm, v živote občanov, tak potom e, e, jednoducho, ako ja doma sa stretávam s rastúcou euroskepsou, e, sa s ňou budete stretávať aj vy. A je, to, je ťažké na to niečo odvetiť, keď vám ľudia spomínajú konkrétne stiažnosti, s ktorými sa už teda takto podobne zaobchádzalo, ako som už spomenula. Pilotný projekt na prvé prečítanie znie optimisticky keď ide o to eh, lepšie sprevádzať vo fáze implementácie členské štáty, tak je to veľmi dobrý eh, eh, prístup, správny, centrálne dôležitý z pohľadu tej zákonodárnej mašinérie, ktorú máme. Ale ak sa to tam zastaví a implementácia a efektívna aplikácia, uplatňovanie európskeho práva Ak sa jej už nebudeme venovať potom dôsledne, tak e, tam nastane problém. A tu ja jednoducho ten problém momentálne vidím. Um, poviem vám pár malých príkladov, aby som ilustrovala, prečo uh, e, šťastie pre uh, poslancov, ktorí sú v silnom kontakte s občanmi, toto predstavuje problém. Napríklad, ak mi niekto, kto sa stiažoval, e, e, povie, že všetky jeho informácie, údaje o ňom sú postupené ďalej členskému štátu a on ani nedostane e, možnosť nahliadnutia do týchto podkladov a potom doma musí očakávať dôsledky, pretože sa stiažoval v Európskej komisii v súvislosti s neimplementovaním európskej legislatívy, tak potom tu niečo nefunguje. A my ako EÚ, ako celok, e, súčasť všetkých inštitúcií musíme konať, aby táto e, implementácia sa zlepšila a zmenila. To je pre mňa veľmi dôležité pretože chcem posilniť dôveru v EÚ. A na to potrebujeme transparentnosť. A túto transparentnosť nemáme. Kto napríklad rozhoduje o tom, e, kedy nejaký prípad sa bude považovať za tak naliehavý, že netreba i prejsť celým týmto e, postupom. Spomíname tu e, koléž. Ja viem, ako sa vypracovávajú programy, ja som sama bola vo vláde, vyznám sa v tom a naozaj mám niekedy pocit, že zrejme niektoré veci E, ktorými by sa bolo treba zaoberať ako prvými, sa niekde stratia, zapadnú prachom. A toto by teda bolo pre mňa dôležité. Potrebujeme transparentnosť. Máme tu medziinstitucionálnu dohodu, ktorá nám dáva ešte viac možností a ja si želám, aby komisia spolu s nami, aby sme to spoločne zlepšovali. My nie sme eh, vašimi nepriateľmi, nepriateľmi vášho konania, ale chceme, aby občania dostali jasné eh, výsledky, odpovede. Eh, Hovorí sa, že Európa je e, len niečo pre tých veľkých, pre veľkých e, podnikateľov, dokonca ani tí malí e, nedostanú od nej to, čo potrebujú. Toto, sa nám, toto nám ľudia hovoria, keď diskutujeme s občanmi v teréne a práve takýto postoj sa potvrdzuje ak e, sťažnosti občanov e, nedostanú e, taký, taký, tak, taký odraz, aký by si zasluhovali. Nie je tu dostatočný mechanizmus v tejto oblasti. Napríklad, keď hľadáme kompromisy, um, hľadáme tak ťažké znenie, alebo nachádzame tak ťažké znenie, že naozaj nie je ľahké pre členské štáty potom správne takéto formulácie implementovať ale s tým sme sa stretli už aj v prípade e, dokumentov komisie, k tomu e, chcem len dodať. Áno, to by niekedy bol veľký prínos. Ale keď ide potom o implementáciu, musíme byť naozaj jasný a dôsledný. Musíme e, spolupracovať, ale my ako parlament potrebujeme informácie a občania potrebujú e, odpoveď e, v rýchlom časovom e, následe a chcú, aby sa niekto zaoberal ich sťažnosťami a tým, čo im leží na srdci. Ja som v mnohých prípadoch bola s tým oboznámená s niečím podobným a keď potom sa ja snažím niekoho EU obhájiť, tak potom je to pre mňa ťažké, keď nedostanú odpovede na svoje otázky. Takže je to veľká problematika. Takže pilotný projekt to znamená blízkosť k občanom, znamená to transparentnosť, to sa spomína v zmluve, musí sa to zrealizovať, inak e, to povedie e, k niečomu absurdnému e, pre komisiu aj pre parlament a to si ja neželám. Ďakujem, pani Lichtenberger. Sú nejaké otázky? Nech sa páči, Diana. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem všetkým, ktorí ste prispeli do tejto fascinujúcej diskusie. Mám pripomienku skôr než otázku. Túto správu som vypracovávala v predchádzajúcich rokoch a viem, že je v istom zmysle zložité vypracovať takú správu. Bojovali sme totiž v minulosti s otázkou zdrojov pre komisiu, komisiu, zdrojov pre komisiu, ktoré by mali zabezpečiť, aby uplatňovanie výkonu práva bolo efektívnejšie. Pamätám sa, že sme položili otázku, či by sme nemohli použiť zdroje na administratívu komisie v členských štátoch, aby sme zrýchlili proces. A potom sme sa stretli s tým, čo ste, čo ste teraz povedali vy, Občaninom by sa to páčilo, ale u nás napríklad by ľudia hovorili, máme tu policiu komisie, ktorá tu vyšetruje. Takže je to mocenská otázka a ide tu o rovnováhu tejto moci. Mám istú účasť s komisiou, pretože celkom beriem to, čo povedal zástupca ombudsmana. Samozrejme, že musíme e, uplatniť výkon práva ale keď sa pozrieme na skúsenosti uplatňovania práva na súdoch a inde, snaha je využívať menej konfliktné prostriedky, aby sme sa dostali k výsledkom. Je to istá nálada, istý trend. Tento pilotný projekt predstavuje počin, ktorý by, ktorým by sa mali veci robiť efektívnejšie, transparentnejšie a prívetivejšie k občanom. Ale nepáčilo by sa mi, keby čosi, o čom si myslím, že skôr ladí s mediačnými technikami, je riešené inak, aj keď sa k výsledkom dá dostať mekšou cestou. Nemali by sme tak tlačiť na presadzovanie výkonu práva. To, tá odpoveď e, nezahrňa len presadzovanie. Mali by sme byť transparentnejší, mali by sme sa pohybovať v rámci našich dohôd, ako spomenul pán predseda. Mali by sme sa pokúsiť dostať od e, jednotlivých štátov korelačné tabuľky a takisto by sme mali vypracovať procedurálny postup pre parlament, ktorý sa uplatní pri porušovaní zákonov. Pohybujeme sa smerom k lepšiemu systému, nikdy nič nie je dokonalé, ale v tomto pilotnom projekte sú prvky, ktoré by sa mi páčili, uvítala by som ich a podľa mňa treba obozretne kritizovať, pretože sú tu cenné prvky a súhlasím s tým, čo povedal zástupca kancelárie ombudsmena. To boli čiastočne veľké obvinenia na adresu komisie. Ja mám dve otázky. Jednu na generálnu tajomničku. A síce skôr, než som prišla do parlamentu, tak som počula, že existujú problémy s vykonávaním a potom som sa začala zoberať tým, ako to vyzerá s vykonávaním a to percento, tá kvota smerníc vyzerá veľmi dobre niekde 95%. Takže moja otázka je, ako vzniká takáto štatistika? Čo skúma komisia? Skúmate len to, že či štát vôbec niečo urobil, či to vykonal, teda implementoval, alebo či skúmate aj to, ako to implementovala, vykonáva? A moja druhá otázka je na pani Lichtenbergerovu. Mohli by ste ešte raz povedať, Prebo mi chýba úplná predstavosť o tom, že aké dôsledky to má pre občana v členskom štáte, keď sa stiažuje u vás alebo na komisii a ten spis sa dostane potom do členske. teda stiažuje sa komisii a ten spis ide naspäť do členského štátu. Aké sú tie konzekvencie, dôsledky, ktorými sa ten občan stretáva v svojom štáte? A ja mám niekoľko otázok na pani generálnu tajomničku. Poprvé, keď si pozriem pilotný projekt a jeho realizáciu, tak ja som mal vždy taký pocit, že ten účel postupu je aby pri veľkom počte, a neviem presne koľko ich je, aby pri veľkom počte e, po konaní o porušeniach sa vytvoril mechanizmus alternatívneho riešenia sporov mimosúdneho vyrovnania. A keď máte, e, to je cesta, ktorú e, uplatňujú aj členské štáty, pretože ich súdy sú preťažené ale toto nenahrádza to samostatné konanie, má mu zabrániť. Je, to znamená, že tam je vlastne snaha nájsť riešenie ešte pred súdom. Dobre som to pochopil, to bol ten cieľ tohto celého projektu, nájsť niečo ako mimosúdne riešenie. A po, po druhé, aký je ten počet e, konaní, na ktorých pracuje momentálne komisia. Nie presne, na koľkých konaniach o porušeniach momentálne komisia pracuje, aby sme vedeli, aký je ten objem práce, a po tretie, transparentnosť. Keď existujú sťažnosti ob občanov, tak ich máte, áno, ale otázka je, že čo sa s nimi stane? Napíše občan a list komisie, sťažuje sa na nedostatok vykonávania implementácie v členskom štáte. Čo urobí komisia s takým listom? Môžete nám opísať ten postup? A po štvrté, má potom občan možnosť priamo alebo nepriamo získať informácie o tom, ako reagoval členský štát na takúto sťažnosť. To je asi tiež jedna z tých vecí, ktorá by pomohla aj tomu, ako rieši tento spor v členskom štáte, pretože keď ide na súd v členskom štáte a povie, došlo k porušeniu e, zákona spoločenstva únie, tak to má zásadný dopad na priebeh konania pred Národným súdom a keď to už nemá občan, dostanú te, tieto spisy k dispozícii aspoň vnútroštátne súdy pri riešení sporu, o ktorý e, tam ide. Potom ďalšia vec, o ktorej sa hovorilo, ako, je, ako sa zúčastní Európsky parlament tohto pilotného projektu. Máme tu dneska tento hearing samozrejme a občas si čítame aj e, občas dostaneme aj správy komisie a čítame ich. Existuje nejaký mechanizmus, kde by v rámci napríklad správy, ktorú teraz robí pani kolegyňa Lichtenbergerová, je tam nejaký mechanizmus, ktorý by nám umožnil zaoberať sa touto problematikou, pretože aj my chceme, aby to, čo tu dohodneme, sa realizovalo v členskom štáte a niekedy nás zaujíma aj ako komisia môže povedať, využite svoje možnosti, starajte sa o to sami, ale pre nás by bolo dobre, keby sme dostali informácie aj od komisie čo najskôr, aby sme vedeli, čo sa naozaj v týchto pilotných projektoch deje, ako vyzerajú tie konkrétne prípady, čo komisia členským štátom povie, čo im nepovie. Toto boli teda moje otázky z pohľadu občanov ak som správne sledoval diskusiu, všetky otázky smerovali na pani generálnu tajomničku a preto chcem poprosiť, aby na ne odpovedala v zostávajúcom čase. Much, Ďakujem, pán predseda, za slovo. Zareagovala by som na duch, v ktorom boli položené rozličné otázky. Verím, že chceme všetci to isté, zákony, ktoré my navrhneme a vy o nich rozhodnete, aby boli presadzované tak, ako sa o nich rozhodlo. Otázka znie ako. Veríme, že je možné dostať sa do tohto bodu rozličnými spôsobmi. Buď veľmi dobre obhájiť komunitárne zákony, potom sú tu isté vágne oblasti, v ktorých to tak celkom nie je možné. My sme sa pokúsili o systematickejší prístup a pokúšame sa vyjasňovať veci lepšie. Komisia, ak víta sťažnosti a ak občania, mimovládky a rozličné iné organizácie v Európskej únii sú našimi očami a ušami, my totižto nie sme zodpovední za implementáciu zákonov, to sú členské štáty. Keď tieto oči a uši nám povedia, či niečo funguje dobre, to je jedna vec. A druhá vec je, že nie každá stiažnosť je dobre opodstatnená, odôvodnená, vyargumentovaná. Preto v právach spoločenstva je možné nájsť prípady, kedy takéto argumenty e, nie sú overené. Preto by sme možno mohli mať akýsi clearinghouse, kde by sa tieto veci overovali medzi členskými štátmi a komisiou. Podobne to funguje aj pre vnútorný trh. Nie to, nemá to byť náhrada procedurálneho postupu alebo konania o porušení práva. Buď dostaneme z informácie z tohoto strediska alebo z členských štátov a budeme vedieť, ako postupovať ďalej s, kon- s konkrétnou stiažnosťou. V súčasnosti pracujeme s 1500 stiažnosťami, kedy by mohlo ísť o porušenie zákonov spoločenstva, ale chcem zdôrazniť, že sme sa pokúšali inovovať náš prístup a pokúšali sme sa o väčšiu transparentnosť, pretože registračná procedúra sa zmenila. Všetko, čo bolo sťažnosťou podľa navrhovateľa, sme riešili tak, že my sme mali právo rozhodnúť, či je to stiažnosť alebo nie. Teraz sme to zmenili. Všetko, čo príde, sa automaticky berie ako stiažnosť, čiže každý občan má právo sa zaregistrovať svoju stiažnosť. Komisia je veľká organizácia, verím, že nie v každom prípade sa na každého dostane odpoveď a nie každý dostane odpoveď včas. Ale takto sme zmenili našu politiku a nalieham na komisiu, aby to vnímala tak, že každý má právo na odpoveď. Európsky pilotný projekt e, dosiahol istú kompatibilitu v tom, že sa pokúša e, rýchlejšie zabezpečiť odpoveď pre občanov. Ak majú občania práva a je treba rozriešiť istý problém, ktorý tu vznikol. Podľa mňa je oveľa lepšie vyriešiť veci rýchlo, aby boli ľudia, ktorí sa stiažujú spokojní a nie sa púšťať do zdlhavých právnych konaní. Podľa mňa, ak ide o zásadnú otázku, ktorá sa nedá vyriešiť inak iba zákonmi, tak komisia sa má rozhodnúť e, zažalovať členský štát, ak je to nie je možné rozhodnúť inak. Ale podľa mňa je v záujme všetkého, najmä občanov, nájsť spôsob, ako by sme zákony, stiažnosti na zákony voči členských, členským štátom mohli vyriešiť čím najrychlejšie. Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, je závažnosť, s ktorou komisia rieši e, celú túto záležitosť. Nie je ľahké iba sa zoznámiť s jednotlivým prípadom a hneď vedieť, či je nejaké právo spoločenstva dobre implementované alebo nie. Tieto prípady sťažností môžu byť dôkazom, že nejaké právo nie je aplikované, alebo to môže byť iba náhodný jav. Podľa mňa treba riešiť systematicky koľko prípadov porušovania zákonov, koľko šťastností máme, to je jeden ukazovateľ toho, že niečo nefunguje dobre, ale je to iba jeden z mnohých ukazovateľov. My sa pokúšame v čoraz väčšej miere robiť v rozličných výboroch parlamentu niekoľko právnych noriem, vyhodnotiť a potom odôvodniť a vyargumentovať, ako vidíme ich implementáciu. Pokúšame sa posunúť na vyššiu úroveň kompatibilitu a konformitu s právom spoločenstva, ale ako som spomenula, sú rôzne spôsoby, akým je možné tieto ciele dosiahnuť a ako stiažnosti na súde. Podľa mňa je možné zrýchliť odpovede na stiažnosti občanov a tie, ktoré nie je možné vyriešiť, až potom sa obratíme na súdy a pôjde to podľa súdneho konania. Dovolte, aby som vás ubezpečila, že tento pilotný program nič nenahrádza. Je to jednoducho pokus vyriešiť v praxi isté veci a chceme sa sústrediť na problematické oblasti. V tom nám pomáha. Tento program zrýchľuje postupy pretože veríme, že všetci občania majú mať právo na stiažnosť a je našou vinou, ak sa nám nedarí im odpovedať včas a náležite. Mal by fungovať systém, v ktorom sú nastavené pravidlá a podľa týchto pravidel by sa malo hrať aj komisia, aj občania aby mali tieto pravidlá dodržiavať. Ďakujem. Kolega Bodu má slovo. Vážená Pani Dej. Európsky pilotný projekt má riešiť vzťahy medzi Európskou komisiou a občanmi. Rád by som sa spýtal na konkrétnu situáciu. Ak by komisia sa rozhodla riešiť porušenie práva spoločenstva a zažalovať niektorý členský štát pred Európskym súdnym dvorom, pokiaľ tomu dobre rozumiem, toto riešenie je zdlhavé. Zvážili ste konanie alebo procedurálny postup pozastaviť národ, rozhodnutie na národnej úrovni, ktoré je predmetom porušenia práva spoločenstva, je možné, aby súd v členskom štáte pozastavil svoj verdikt, pozastavil svoje rozhodnutie, až kým Európsky súdny dvor nepríjme rozhodnutie? Áno, odpovedá pani Dej, napríklad v oblasti životného prostredia, kde bolo jasné, že by prišlo k poškodeniu životného prostredia, kým by sa súd rozhodol, je možné zaviazať členský štát, aby pozastavil aktivity až do chvíle, kedy Európsky súdny dvor vyniesie rozsudok. Áno, je to možné. Odpovede áno. Ďakujem, ak už nie sú ďalšie otázky, lebo ďalšie nevidím, tak e, e, na záver má slovo pani Lichtenberger a potom prejdeme k hlasovaniu. Nech sa páči. Ďakujem. Takže to, čo ostáva, je teda eh, odpoveď na otázky súvisiace s integráciou Európskeho parlamentu a informácie Európskeho parlamentu v tejto celej oblasti a vývoj toho všetkého, čo sa spomína v medziinstitucionálnej dohode. Mňa by naozaj takáto odpoveď tešila, pretože pracujem na tomto stanovisku. Pre mňa je to veľmi dôležitá úloha. Podľa mňa je to naša centrálna úloha Ehm, my by sme mali byť naozaj tými kľúčovými eh, hráčmi ehm, a potrebujeme informácie na to, aby sme mohli diskutovať o tomto celom procese, aby sme sa do neho mohli zapojiť. Takže je to zložité, ak ich nemáme. Keď sa povie, že je 1500 prípadov a 24 alebo 4 z nich v určitej oblasti eh, sa mm, vlastne dovedú až do konca, tak potom uh, sa môžem domnievať dve veci. Buď európsky občania vo všeobecnosti alebo na 99% nie sú schopní skoncipovať nejakú sťažnosť, alebo niečo e, in, niekde inde na ceste e, nefungovalo. A ja sa chcem dozvedieť, či je to táto druhá možnosť predtým, než dospojem k nejakému záveru. Takže preto by som potrebovala informácie o celkom konkrétnych opatreniach, nakon, pretože e, Európsky parlament by mal byť e, dostatočne informovaný, spomenul to aj kolega Léne. E, túto požiadavku treba splniť na to, aby som to naozaj mohla zaintegrovať do mojej správy. Inak by som naozaj musela popísať obrovský deficit. A radšej by som mala, keby som si vypočula, v budúcnosti budeme postupovať takto a takto a pripravíme návrhy, ako môžeme toto a toto zlepšiť. Pretože ten impuls, um, že sa zaoberáme sťažnosťami a odozáme ich ďalej vám. Um, vlastne toto, toto, súčasťou celého tohto procesu je, že máme záujem na uh, jeho zlepšení, zlepšenie jeho fungovania. Napríklad v niektorých prípadoch e, je možné nie, niečo ako mimosúdne vyrovnanie. V iných to, ako napríklad e, v oblasti životného prostredia, jednoducho e, to nie je možné, pretože životné prostredie jednoducho si nemôže najať žiadneho právnika ktorý by povedal, že tak síce les sa porúbal v nejakom oblasti, v nejakej oblasti ochrany, ale čo teda urobíme namiesto toho. Takže práve v oblasti životného prostredia máme veľmi veľa sťažností, kde treba e, jednoducho si zvoliť iný postup. Takže ja by som si pre moje stanovisko e, z, va- z vašej strany želala oveľa viac informácií, aby aj v budúcich rokoch e, sme mohli spoločne dosiahnuť zlepšenie v tej oblasti, ktorá ešte nefunguje tak celkom um, správne a hladko, ako by mala. Ďakujem pekne, ďakujem aj expertom, odborníkom. Budeme teraz Mm, krátke prerušenie do 15.20 na to, aby experti prípadne mohli opustiť miestnosť. A keďže hlasovanie bude trvať naozaj dosť dlho, tak kto chce, môže túto prestávku využiť aj na WC. Takže o 3 minúty sa tu opäť stretneme. Ďakujem. So, meine... Takže, dámy a páni, poprosil by som vás, aby ste zaujali e, svoje miesta postupne. Máme e, toho naozaj veľmi veľa dnes a chcel by som začať e, s hlasovaním. Prosím, e, teda e, upokojte sa a zaujmite svoje miesta všetky diskusie, ktoré e, chcete viesť, prosím, vete mimo tejto miestnosti. Takže e, správu kolegyne Galo e, urobíme inokedy, takže teraz sa budeme zaoberať alternatívnymi investičnými e, fondami a ich manažérmi, teda správcami. Takže prejdeme priamo k hlasovaniu pozmeňovací návrh spravodajkyne. Kto je za? Kto je proti? Takže povedal by som, že je zamietnutý. A teraz pozmeňujúci návrh 51 kolegu Budu. Kto je za, proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 52 kolegu Léne. Kto je za? Proti? Prijatý. Ak nemáte nič proti, nebudem sa pýtať, kto sa zdržal eh, eh, hlasovania, tak ušetríme tretinu eh, času. Takže kto nehlasuje, budeme považovať, budeme mať za to, že sa zdržal hlasovania, ak by ste teraz súhlasili s takýmto postupom. Takže pozmeňovací návrh 53. Hlasujeme v bloku, blok. Takže neskôr sa tomu budeme venovať. 54. Pán de Grandes Pascual kto je za? Proti? Zdá sa, že proti je jasná väčšina. Zamietnutý. Pozmývací návrh e, číslo 55, pani Bowles. Kto je za? Kto je proti? E, to bola väčšina zamietnutý. 56, pani Bowles za. Proti? Zamietnutý. 57. De Grandes Pascual za. Proti. Prijatý. 58. De Grandes Pascual za. Proti. To musíme spočítať. Ešte raz za. Proti. 12 proti, koľko bolo? Okay, za... Takže sekretariat mi hovorí, že sa tomu musíme venovať podrobnejšie, takže ešte raz za. Takže sme pri 58. a hlasujem ešte raz. Takže, ešte raz. Takže 58. Kto je za? Kto je proti? Takže 9 proti 12, 9, 12 je proti, teda zamietnutý. 59 de Grandes za, proti To bola väčšina, čiže zamietnuté 60 za, proti, zamietnuté 61 za, proti, prijaté 62 Wikström za, proti, prijaté 63 De grande za, proti, prijaté. 64 Lene za, proti, prijaté. 65, o, no, e, to bude unblock neskôr, ale môžeme o tom hlasovať teraz. Spoločne. Um, takže nehlasujeme o unblock, hlasujeme teraz iba o 65 Takže teraz hlasujeme e, zároveň aj o 53 a 66. Takže kto je za? Kto je proti? To bola väčšina, čiže zamietnuté. Teraz uh, uh, ústny kompromisný pozmeňovací návrh číslo 1. Ten by bavilo veľa vecí, takže kto je za, proti, je prijatý. Takže pokračujeme 69. E, e, Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 70. za? Proti? Prijaté. 71 za? Proti? Zamietnuté. 72 za? Proti? Prijaté. Dvojka za. Proti. Zamietnuté. 73 za. 73 za, proti, zamietnuté. 74 za, proti, prijaté. 75 za, proti, tiež prijaté. 76 za, proti, zamietnuté. 77 za, proti, prijaté. Stiahnuté. 78 sa stiahuje, takže 79 za, proti, prijaté. 80 za, proti, prijaté. 81 za, proti, zamietnuté. 82 za, proti, zamietnuté. 83 za, proti. Zdá sa, že to bola väčšina. Ešte si to prepočítame. Takže kto je za? 12 proti 10 11 12 k 11, takže zamietnuté, prijaté? Takže prijaté, 12 proti 11. Takže trojka, spravodajkyne za, proti, zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh 1 pána Boduho 84 za. Proti. Prijaté. 85 za. Proti. Prijaté. 86 za. Proti. Myslím, že to je prijaté ale 86 za som narátal. Ešte raz hlasujeme. Áno, mám pravdu, bolo to prijaté. 87 za, proti, zamietnuté. Teraz prechádzame k prvému bloku. Pozmeňujúci návrh 2. Všetko, čo sa týka pozmeňujúceho návrhu, o tom budeme hlasovať vedno. Kto je za tento blok, kto je proti nemu? Prijatý. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? 92. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. 93. Kto je za? Proti. Takže to prijaté 94 za, proti, prijaté 95 za, proti, prijaté. Potom máme ďalší blok, ten sme spravili. A ideme na 98 za, proti, Takže prvý boli väčšina. 99 za. Proti. Zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh 4, ten je vybavený. Takže prejdeme na 101. 101. 101 bodu. Kto je za? Kto je proti? Takže zamietnuté. To je to isté ako 102 bowls. Amendment 6 je to o čo, ústny kompromisný návrh 6 nie. Takže ideme k 106. To všetko sme už vlastne vtedy urobili. Takže ideme až na 106. 106 musíme zvla- odhlasovať za, proti. Takže prijaté. Sedmička, ústny pozmeňovací, o tom netreba hlasovať, lebo to je v balíku. Takže ideme k 109. Takže 190 de Grandes, kto je za? Kto je proti? Prvých bola väčšina prijaté. 110 de Grandes za, proti, zamietnuté. 111 Bowles za, proti, zamietnuté. Takže máme kompromisný ústny návrh A. O tom musíme hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Potom 116 Wikström za. Proti. Zamietnuté. 117 za. Proti zamietnuté, 118 za, proti, zamietnuté, 119 za, proti, zamietnuté, 120 sa stiahol, 121 tiež, takže 121 za, proti, zamietnuté, 122 za, proti, prijaté 123 za, proti zamietnuté. Potom kompromisný návrh B, ústny. Oddelené hlasovanie, najprv prvá časť za, proti, prijaté, druhá časť za, proti, tiež prijaté. Potom 124 to už bolo vyriešené. Nie, takže teraz ideme kam? Na 127. Takže na 127 ideme. 127 za, proti, zamietnuté. Ústny pozmenujúci komprimujúci návrh C za, proti, prijaté. 129, áno. Takže 129 za, proti, zamietnuté. Potom 131 Henen za, proti, zamietnuté. 132 je pokryté, o tom už nemusíme hlasovať. Teraz ideme na 133. Za, proti, zamietnuté. 134 v hlasovaní v dvoch častiach. Prvá časť, len o prvej časti hlasujeme, áno. Takže kto je za prvú časť? Proti? Zamietnuté. Tak a teraz 149 za, proti, zamietnuté 150 za, proti, zamietnuté 151 za, proti, zasa, že zamietnuté 152 za, proti, zamietnuté 153, to už nemusíme. 154 za, proti, zamietnuté. 155 nie, to bolo schválené, takže 154 za, 154 za, proti, áno, väčšina, dobre, ďakujem, 155 za, proti, prijaté, 156 za, proti, zamietnuté. To už je vybavené, ten nasledujúci kompromisný návrh. 159 za, proti, prijaté. K D prejdeme teraz. proti, prijaté. Takže sme to pospravili až po 163, 163 za, proti, prijaté. 167 za, proti, prijaté. Ečko Takže pokračujeme s Ečkom. Takže zoznam. Takže ideme k 166. Kto je za? Proti? Pri, prijaté. A teraz k Ečku. Aj to je rozdelené hlasovanie. Prvá časť E za. Proti? Prijaté. Druhá časť pro, za. Proti? prijaté. Potom e, ústna deviatka je spravené. 172 bol za, proti, prijaté. 173 Henen za, proti, prijaté. 174 za, proti, Zamietnuté. 176 bodu za, proti. Zdá sa mi, že je to zamietnuté. Môžeme to prepočítať. Za, teraz proti. Áno, takže naozaj zamietnuté. A teraz F za, proti, prijaté. 179 za, proti, zamietnuté. 187 za, proti, zamietnuté. 7 za, proti, zamietnuté. 182 za, proti, prijaté. 183 za, proti, zamietnuté. 185 za, proti, zamietnuté. 186 za, proti, prepočítame za, ešte raz, Proti? Je to prijaté 12 1. Takže prejdeme na 190. -ku. Takže pokračujeme proti. Áno. Stiahnuť. Zamietnuté teraz. E, môžeme prejsť 190. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Osmička za. Proti. Väčšina za prijaté. Desiatka to bol blok. 193 za, proti, zamietnuté. 194 za, proti, zamietnuté. 195 za, proti, zamietnuté. 196 za, proti, prijaté. 197 za, proti, Prijaté. 198 za. Proti. Zamietnuté. 199 za. Proti. Musíme to preveriť, takže ešte raz. 199 za. Proti. Schválené. 200 za. Proti zamietnuté. 202 bodu za, proti, zamietnuté. 203 za, proti, zamietnuté. Potom G, oddelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, prijaté. Druhá časť za, proti, prijaté. Takže ideme teraz na na 207 za, proti, prepočítame, kto je za 207. Takže za Teraz sa dostaneme k jedenáctke. Ústny, jedenáctka za, nemusíme. Takže čo? Takže 208. Kto je za? Proti? Prijaté. Potom 209 za. Proti? Prijaté. 210 za. Proti? Prijaté. Pozmeňovací návrh 9 za. Proti? Zamietnuté. 211 za proti, zamietnuté 212 za, proti, zamietnuté 213 a 14 za, proti, zamietnuté. Pozmeňovací 12 je blok, to je vyriešené. 15, 16 tiež vyriešené, takže 217 za, proti, zamietnuté. Potom máme háčko za, proti, zamietnuté. Potom 220 za, Nie, to háčko sme schválili, takže prechádzame na 220. Za. Proti. Prijatá. Jedenástka s ústnym pozmeňovacím za. Proti. Zamiet. To, o prvej časti sme hlasovali zamietnuté. Druhá časť za. Proti zamietnuté. 224 bowls za, proti, prijaté. Potom ičko, ústne i, oddelené hlasovanie, prvá časť za, Takže prvá časť. Za proti. Takže zamietnuté. Druhá časť za. Proti. Prijaté. Potom ideme na 235, nie? Wikström, kto je za 235? proti, zamietnuté. 236 VN za, proti, zamietnuté. Potom ide ječko, tam je len jedna časť za, proti, prijaté. Takže ideme na 251. Regner Rapkaj 251 za, proti. Proti, áno, zdá sa, že proti. Zamietnuté. 252 za, proti. Zamietnuté. 253 za, proti. Zamietnuté. 254 za, proti, prijaté. 255 za, proti, zamietnuté. 256 a 257 za, proti, zamietnuté. Prejdeme ku kačku, oddelené hlasovanie, takže je tam veľmi veľa. Takže prvá časť za, proti, zamietnuté. Druhá časť za, proti, prijaté. Tretia časť za, proti, zamietnuté. Štvrtá časť za, ešte je tam ústny pozmeňovací za, proti, prijaté. Potom pokračujeme 13, ale o tom sme už hlasovali, takže nemusíme. Takže 273 Regne Rabkaj za, proti, zamietnuté. Potom kompromisný 14 je vybavené, to bol blok Takže môžeme prejsť na 275 a 276 za, proti, zamietnuté, 277 za, zamietnuté, 278 za, proti, prijaté, 280 za, proti, zamietnuté, 281 za, proti, zamietnuté, 282 za, proti, zamietnuté, 283 za, proti, proti. Preveríme, to bolo to také neprehľadné, tak ešte raz. 282 za, pardon, 283 za,

zamietnuté. 289 e, za, proti, zamietnuté. 290 za, za, proti, zamietnuté. 291 za, proti, zamietnuté. 292 za, proti, zamietnuté. 293 za, proti, zamietnuté. 294 za, proti, zamietnuté. 15 je vybavená, takže pokračujeme ďalej. 297 za, proti, zamietnuté. 298 za, proti, zamietnuté. 299 za, proti, zamietnuté. 300 za, proti, zamietnuté. 301 s ústnym pozmeňovacím za, proti, zamietnuté. Potom ústny kompromis 11 za, proti, prijaté. Takže ideme na 16. To je vybavené. Takže 308 za. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 27 za, proti. Zamietnuté. 28 za, proti. Zamietnuté. 29 za, proti. Zamietnuté. 17 je vybavená. 310 za, proti, zamietnuté 311 za, proti, zamietnuté 313 za, proti, prijaté 312 za, vybavené 314 za, proti, zamietnuté. 18 je vybavená, to bol blok. 19 je vybavená 317. 318, pardon, 318 je ďalší. Henen, kto je za? Proti? Zamietnuté. 20 je vybavená. 322 za, proti, zamietnuté 323 za, proti, zamietnuté 324, 325 za, proti, zamietnuté 326 za, proti, zamietnuté 328 za, to už je vybavené, to sa stiahlo, 328 je stiahnuté, nie, takže ideme teraz hlasovať o 328. Za, proti, prijaté. Teraz 329 mám vybavené. 330 des za proti zamietnuté. 331, 332 za, proti zamietnuté. 23 je vybavená, aj ďalej máme vybavené. 24 je vybavená. 334, 334 za, proti, prijaté. 335, 6 za, proti, zamietnuté. 337 za, proti, zamietnuté. 25 je vybavená. Ideme na 351 za, proti, zamietnuté. 352 za, proti, zamietnuté. 353 za, proti, zamietnuté. 354 za, proti, zamietnuté. 32 za, proti, zamietnuté. 31 za, proti, prijaté. Potom ideme na 33 za, proti, prijaté. Potom Enko za, proti, prijaté. Potom 34 za, proti, zamietnuté. 35 za, proti, zamietnuté. Očko za, proti, prijaté. Mko za, proti, prijaté. Potom 36 za, proti, prijaté. 37 za, proti, prijaté. 39 za, proti, prijaté. 39 za, proti, zamietnuté. 41 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, prijaté. Druhá časť za, proti, tiež prijaté. 40 za, proti, prijaté. 43 za, proti, zamietnuté. 42, to musíme za, proti, zamietnuté. 44 je vybavené, to bol blok. 29 je vybavené, to je tiež blok. 47 za, proti, zamietnuté. 48 za, proti, prijaté. 49 a 50, to máme vybavené. Takže teraz ideme hlasovať o návrhu stanoviska ako celku. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Takže prvé kolo sme už prežili. Ďakujem za vašu e, spoluprácu. Gratulujem e, aj spravodajkyni a a dúfam, že hospodársky výbor bude rovnako efektívne hlasovať. Dobre. Takže teraz máme tých správcov, rôzne dohľady a začneme, aby som to celkom nepoplietol. Začneme so správou pani Regnerovej. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Štvorka za, proti. Musíme si to prepočítať, takže kto je za štvorku? Proti. Takže je to prijaté. Teraz Peťka za, proti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 prijaté. Je 12 za, proti, zamietnuté. Pozmeňovací návrh, pardon, o návrhu ako celku, za, proti, prijaté. Ďakujem. K kto ste hlasovali, Helen, za alebo proti? Ako to bolo? Zdržal sa, dobre. Len pre záznam, len pre zápisnicu. Gut, dann kommen wir zum Bericht Karim. Teraz ešte správa Karim. Okay, okay, okay. Also, Auch hier ist die Abstimmung durch eine Reihe von tu máme hlasovanie, v ktorých je mnoho kompromisných návrhoch. Zum Änderungsantrag 38. Ich darf fragen, wer dafür ist. Že 38. Kto je za? Kto je proti? Týmto sme to prijali. Teraz kompromisný pozmaňovací návrh číslo 1, unblock balíčku, ktorý je spomenutý v prílohe. Kto je za? Proti? Týmto celý tento balíček príjmame. Teraz pozmeňovací návrh číslo 5. Kto je za pozmeňovací návrh číslo 5? Kto je proti? Väčšinovo prijatý 6. Kto je za? Proti? Aj tento je teraz prijatý. Teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu číslo 7. Kto je za? Proti? Tiež prijatý. Teraz osmička. Kto je za? Proti? Prijatý. 9. Za? Proti? taktiež väčšina 10 za, proti, prijatý. Prejdeme k kompromisnom pozornosťom návrhu číslo 2. Nie. was the package. Okay. to 262 in page 32 in my case. Takže Prejdeme k 222 na strane 262 262 na strane Takže ešte raz musíme dávať pozor na strany. Máme sekretariat a my máme odlišné stránkovanie. Takže na strane 36 je to teda 262 Karim. Všetko ostatné sme vybavili, takže 262 Karim, kto je za? Za 262. Musíme počítať. 262 Karim. Za, proti. To prvé bola väčšina. Takže je to prijaté. 303 na stránke 44 v mojom scenári. Vy máte iné stránkovanie, takže 303 Takže u vás by to mohla byť strana 39. Takže e, Karim. ...303. Takže kto je za 303, poprosím, aby zvihol ruku. Počítame. Za kto je za 303? Dopočítali sme? Prepačte, teraz to budeme teda hovoriť po anglicky. Kto je za Karim 303? Takže e, ešte raz si to spočítajme. Takže kto je proti? Väčšina bola za, takže prijaté. Teraz 23. nasledujúca strana. môže byť na strane 46 alebo na strane 40. Ale teda ide o pozmeňovací návrh 23 spravodajcu. Je to všetko jasné? Kto je za? Proti? Prijaté. Dobre. Ďalší bude 27.

Za pomoci e, môjho e, navigačného týmu som to našiel. Je to pozmeňovací návrh 27 pána Koferatyho a e, súvisí s úvodným ustanovením 1. Kto je za tento pozmeňovací návrh? Proti? Strana 62. Je to teda prvé úvodné ustanovenie po všetkých článkoch, potom e, preberáme úvodné ustanovenia, takže bol by som rád, keby ste vedeli, o akej časti stále e, vlastne hlasujeme. A teda tu ide o prvé úvodné ustanovenie. Takže je to pozmeňovací návrh 27 e, Serge, Koferatyho k úvodnému ustanoveniu 1. Každý vie teraz, o čom máme hlasovať. Pani Wikström, všetko je v poriadku? Takže 27. Kto je za? Proti? Väčšina bola za, takže prijaté. 28. Rovnaká strana. Kto je za? Proti? Takisto prijaté. Teraz pozmievací návrh číslo 2, nasledujúca strana. Súvisí to s úvodným ustanovením 8. Kto je za? Proti? Prijaté. Čo hovorí teraz môj navigačný tým? 35 Karim za. Proti. Väčšina bola za. Takže pozmeňovací návrh 4 za. Proti. Väčšina bola za. Potom 36. Pána Koferatyho za. Proti. Prijaté. A teraz už len záverečné hlasovanie. Takže o celom tomto pozmenenom návrhu za proti prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Yeah. as well. We wish the Econ a lot of luck for the ongoing work. Ekonu eh, želáme tiež veľa šťastia v jeho práci na túto tému. A teraz nasleduje moje stanovisko. Zdá sa, že to hlasovanie, alebo aspoň dúfam, bude trošku menej komplikované, takže najprv eh, budeme hlasovať o 19. za, proti, prijaté. Potom kompromisný pozmeňovací návrh 1 za, proti, prijatý. 4,20 vypadávajú, 21 za, proti, prijaté. Kompromis 2 s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, prijaté. Ďalšie sedmička za, proti, prijatý. Trojka, kompromis trojka za, proti, prijatý. 30 kastek za, proti, prijatý. 31 za, proti, prijatý. 32 za, proti, prijatý. 33 za, proti, prijatý, 34 za, proti, zamietnutý, 35 za, proti, prijatý, 36 za, proti, prijatý, 37 za, proti, zamietnutý, 38 za, proti, prijatý, 39 za, proti, prijatý. 40 za. Musíme počítať, kto je za 40. Proti. Prijatý. 11 za. Proti. Prijatý 12 za. Proti. Prijatý 13 za. Proti. Prijatý. 16 za proti, prijatý. 14 za, proti, prijatý. 15 za, proti, zamietnutý. 17 za, proti, prijatý. 18 za, proti, prijatý. E, celkové hlasovanie za, proti. Dvaja proti, zvyšok za, prijatý. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme teraz k ďalšiemu, takže pán Balta, Baldasár. 32. Kto je za? Proti? Prijatý. 33. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. Osmička za. Proti. Musíme to prepočítať. 8. Kto je za? Kto bol za? 14. Kto bol proti? Je to prijaté. 34 za, proti, prijatý. 10 za, proti, prijatý. 35 ústne predložený návrh prijatý. 11, kto je za, kto je proti, prijatý. 12 za, proti, prijatý. 13, kto je za, kto je proti, prijatý. 14 za, 5 proti, prijatý. 37 za, proti, prijatý. 16 za, proti, prijatý. 17 za, proti, prijatý, 18 za, proti prijatý, 19 za, proti prijatý, 20 za, proti prijatý. Bolo to jasné, všetci boli za. Je tu možnosť hlasovať blokovo? Nie. Dobre, tak 42 za, proti prijatý, 22 za, proti. Musíme to spočítať. Ešte raz za. 22 to bolo. Teraz proti. Takže je prijatý. Teraz ideme na 23. Mám pravdu? 23. Kto hlasuje za? Kto hlasuje za 23? Kto proti? prijatý 24 pro, za, proti, prijatý 25 za, proti, prijatý 26 za, proti, prijatý 27 za, proti, prijatý 28 za, proti, prijatý 43 za, proti, prijatý 44 za, proti, prijatý 45 za, proti, zamietnutý, 46 za, proti, prijatý, 29 za, proti, prijatý, 47 za, proti, prijatý, 48 za, proti, zamietnutý, jednotka za, proti, prijatý, dvojka za, proti, prijatý, 30 za, proti. To nebolo jasné. 30. Ešte raz, kto je za? 14. O 30. hovoríme, koľko ľudí je za? 14. Kto je proti? Väčšina bola za, prijatý. Hlasujeme o trojke za, proti, prijatý. Štvorka za, proti prijatý, 5 za, proti, prijatý, 6 za, proti. 6 za, ešte raz, proti, prijatý, 7 za, proti. Prijatý, 31 za, proti, prijatý. Teraz hlasujeme za návrh ako celok, za, proti. 23 za, Takže ďakujem. Teraz prechádzame k správe od pani Kastex. Pozmenujúci návrh 6 s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, prijatý. Kompromisný návrh 1 za, proti, prijatý. Kompromisný návrh 2, kto je za, kto je proti, prijatý. 8 za, proti, prijatý, 10 za, proti, prijatý, 11 za, proti, prijatý, 12 za, proti, prijatý, 13 za, proti, prijatý, 14 za, proti, prijatý, 15 za, proti, prijatý, 16 za, proti, prijatý, 17 za, proti, prijatý, 18 za, proti, prijatý, 19 za, proti, prijatý, 20 za, proti, prijatý. Kompromisný návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 35, kto je za, kto je proti, zamietnutý. Nie, vypadáva. Hlasovali sme síce zaň, ale on vypadával. 22, kto je za? Proti. Prijatý. 23 za. Proti. Zamietnutý. 36 za. Proti. Zamietnutý. 37 za. Proti. Zamietnutý. 38 za. Proti. Zamietnutý. 24 za. Proti prijatý. Kompromis 4 za, proti, prijatý. 27 za, proti, prijatý. 28 za, proti, prijatý. 29 za, proti, zamietnutý. 30 za, proti, prijatý. 31 za, proti, prijatý 39 za, proti, prijatý 40 za, proti, prijatý 41 za, proti, zamietnutý 42 za, proti, prijatý 43 za, proti, prijatý 44 za, proti, zamietnutý 32 za, proti, Myslím si, že to prvé bola väčšina. Prijatý. Jedna za. Proti. Prijatý. Dva za. Proti. Myslím, že to druhé bola väčšina, takže zamietnutý. Zamietnutý. 33 za. Proti. Zamietnutý. 3 za. Proti prijatý 4 za, prijatý 34 za, proti, prijatý. A teraz návrh stanoviska ako celok za, proti, prijatý. Ďakujem veľmi pekne. Teraz tu máme pani Wikström. Správa internetu. Pozmeňujúci návrh číslo 1 za, proti, prijatý. Dvojka za, proti, prijatý. Tri za, proti, prijatý. Kompromisný návrh 1 za, proti, prijatý. Štvorka za, nepotrebujeme, takže 5 za, proti, prijatý. Šestka za, proti. Prepašte, poznáte návrh číslo 6. Kto je za? Proti? Prijatý. Návrh stanoviska ako celok za? Proti? Prijatý. A teraz e, toto nemá nič spoločné so zubarmi, aj keď ten názov tak znie, takže nám číslo 1 za, proti, zamietnuté. Ample A za, proti, prijaté Ample B za, proti, zamietnuté Ample C za, proti, zamietnuté e, dvojka za, proti, prijaté trojka za, proti, prijaté štyri za, proti, prijaté 5 kompromis za, proti, prijaté 6 za, proti, prijaté 7 za, proti, prijaté 8 za, proti, prijaté MPLD za, proti, zamietnuté 9 za, proti, prijaté 10 za, prijaté 11 za, proti, zamietnuté 12 za, kompromis. Všetci súhlasia prijaté. 13 za, proti, prijaté. 14 za, proti, zamietnuté 15 za, proti, zamietnuté 16 za, proti, Musíme si to spočítať. 16 dá. Proti. To je väčšina, takže prijaté. Nie zamietnuté? Takže zamietnuté. Takže 17 za, proti, zamietnuté. 18 za, proti prijaté 20 za, proti prijaté Ample E za, proti prijaté 19 prvá časť za, proti prijaté druhá časť za, proti zamietnuté 21 za, proti prijaté 22 za, proti prijaté 23 za. Proti. Myslím, že prijaté. 23. Dobre, spočítame si to. Takže 23 za. Proti. za 13, takže väčšina za, prijaté. 22 bodu. To, to sme práve hlasovali, 23. 24. prvá časť. Za, proti, prijaté. Druhá časť za, proti, zamietnuté. 25. M plus 8 za, proti, zamietnuté. 26 za, proti, prijaté. M plus 1 za, proti, prijaté. Vypadáva, prepačte, 27 je ďalšie, 27 za, proti, prijaté. m 9 za, proti, prijaté. 28 za, prvá časť za, dru, proti, <laughs> najprv sa spýtam proti a potom poviem, eh, že prijaté. Druhá časť za, proti, zamietnuté. 29 a Ample 3 za, proti zamietnuté 30 za, proti zamietnuté 31 prvá časť za, proti zamietnuté druhá časť za, proti prijaté Ample 4 v 7 e, za, zamietnuté, M plus 14 a 32 za, proti, zamietnuté 33 za, proti, prijaté 34 a Ample 11 za, proti, zamietnuté. Ample 12 za, proti, prijaté 35 za, proti, prijaté 36 za, proti prijaté. 37 za, proti, prijaté. 38 za, 38 prvá časť za, proti, prijaté. Druhá časť za, proti, zamietnuté. Ample 2, nie je to nutné. 39 za, proti, zamietnuté. 40 za, proti, Zamietnuté 41 za. Proti prijaté. 42 a M 6 za. Proti zamietnuté. M 10 za. Proti zamietnuté. 43 za. Proti. Ešte raz, nebolo to jasné, 43 za, proti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 Návrh stanoviska ako celok za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Teraz ďalšie za ujímavé stanovisko o internete veci. Pozmeňovací návrh číslo 1. Kavada za. Proti. Prijatý. Kompromisný návrh 1 za. Proti. Prijatý trojka za, proti prijatý 4 za, proti prijatý 5 za, proti zamietnutý 6 za, proti zamietnutý 7 za, proti zamietnutý 8 za. Aha, prepačte, prijatý, sedmička prijatá. 8 za, proti prijaté 9 za, proti prijaté 10 za, proti prijaté 11 za, proti zamietnuté 12 za, proti prijaté 13 za, proti 14 za, proti prijaté 16 za, proti prijaté, myslím. 15 za, proti, zamietnuté. 17 za, proti, prijaté. Ako celok za, proti, A ešte tu máme Lechnera, ešte dva právne základy. Prvým je Lechner. Takže prvým právnym základom tuto mám je udávanie spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch. Takže to je prvý právny základ. Ďakujem, pán predseda. Tu ide, aby som bol stručný, o smernicu, je rozšírenie o um, e, informáciách pre spotrebiteľov o energetickej spotrebe na um, spotrebičoch v EÚ. Pred, Lisabonským, e, pred Lisabonskou zmluvou e, sme sa opierali o e, vlastne smernicu o vnútornom trhu. Ale odkedy platí Lisabonská zmluva, opierame sa teraz o článok 194 v jeho oceku. Je to podobné ako v prípade článku 95, je to, vedie to k cieľu, je to e, e, vlastne jednoduchšie takže nepotrebujeme už teraz tieto články 95 alebo teda 114. Tohto nazoruje aj rada, ktorá sa tiež opiera o článok 194. Ja som toho názoru, že to správne platí tu zásada, že vždy ten špecializovaný predpis, ak postačuje a e, teda, je, e, teda vedie k cieľu, treba ho využiť a 194 e, tu plne sa dá uplatniť v tejto oblasti. Je tu o energetic, teda šetrenie energiami, o životné prostredie a podobne, takže ja vôbec nepochybujem, že 194 je tým správnym právnym základom. Ďakujem. Máte nejaké pripomienky? K tomuto nemáte žiadne, takže vychádzam z toho, že teda e, budeme podporovať návrh spravodajcu a prejdeme teraz k druhému právnemu e, základu. Aha, môžeme hlasovať, ale veď my sme už hlasovali, nikto nepovedal, že je proti. A e, potom tu ide o akvakultúru a využívanie cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre. Komisia vo svojom návrhu ja teraz spomeniem nové články podľa Lisabonskej zmluvy. 43 a 349. Ako prišla na článok 349, mi nie je jasné. Tam ide o osobitné opatrenia pre e, osobitné e, vzdialené oblasti EÚ. Takže rybárstvo, rybolov a poľnohospodárstvo, to by bol ten správny článok. Rada si to tiež tak myslí, takže ja podporujem jej stanovisko. Dobre, e, máte niečo k tomu? Nie, takže aj toto týmto príjmame. Je niekto, kto je proti? Nie je tomu tak. Takže e, takto sme to prijali v tejto forme. A teraz prejdeme k správe Sajer. Kolega Sajer, máte slovo. Máme tu vystúpenie komisára. Možno začneme úvodom pána Sajera a potom sa vrátime k vystúpeniu komisie. Vážení kolegovia, moje vystúpenie, vystúpenie, ktoré budeme počuť od komisie, veľmi úzko súvisí s mojou predchádzajúcou správou o právomociach legislatívneho delegovania, ale nezaberá sa článkom 2090 Rozdiel medzi týmito dvoma bodmi je, že článok 2290 a 2091 sa líši v tom, že máme nové právomoci, a tí, ktorí e, vedia, o čom je tento procedurálny postup. My sme zákonodarci. Článok má veľmi úzko prepojené právomoci s delegovanými právomocami parlamentu, právo kontrolovať komisiu, ale nie ako právo parlamentu, ale prostredníctvom všeobecných procedurálnych postupov kontroly komisie, najmä od implementácie európskeho zákonov je úlohou komisie a členských štátov vykonávať predmetnú činnosť a v tomto ohľade je veľmi dôležité, aby parlament dohliadal na procedurálne postupy, pretože parlament je orgánom, ktorý kontroluje aktivity komisie. Ale musíme mať v tom jasno, je to niečo, čo nie je v našich právomociach. Veľmi jasne sme to vyjadrili delegovaním. Ale je v našej právomoci teraz, keď máme inú situáciu. Moja budúca správa, ktorá príde rýchlo, aspoň tak dúfam, že sa rýchlo objaví medzi vašimi materiálmi, súvisí s novým komunikátom komisie, textom, ktorý nahrádza komitologické rozhodnutia. To úzko súvisí s predchádzajúcou diskutovanou témou. Je to pre parlament dôležité. Myslím si, že som pripravený vždy bojovať za práva parlamentu a pod, eh, keďže Lisabonská zmluva nám dáva väčšie právomoci, ale zároveň musíme zvážiť, pozorne zvážiť rovnováhu moci a vzťahy medzi inštitúciami. Myslím si, že v tomto prípade naša požiadavka ktorú vznesiem po prezentácii komisie, by mala byť v rámci, rám, v rámci našich normálnych aktivít. Nechcem zachádzať za rámec toho, čo nám vymedzuje zmluva, pretože zmluva už naakumulovala poznatky a skúsenosti, ktoré sú v tomto prípade pre parlament dôležité. Hráč je dôležitý, parlament je dôležitý hráč, ale pozrime sa na veci z iného uhla. Takže len takto všeobecne uvediem a som tiež zvedavý, čo nám povie komisia k tejto veci. Ďakujem veľmi pekne za Európsku komisiu. Je tu pán Rero, dúfam, to správne vyslovil, ktorý nám predstaví návrh komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, za túto príležitosť, ktorú ste poskytli komisii, aby mohla stručne prezentovať názor. A ďakujem aj spravodajcovi za úvodné slovo, ktoré naznačilo kontext. Budem stručný a potom samozrejme rád odpoviem na otázky. Návrh nariadenia, ktorý prijala komisia, vychádza z určitých základných zásad Prvá zásada je dodržiavanie nových e, zásad zmluvy a povedzme novej rovnováhy medzi právomocami podľa Lisabonskej zmluvy, ale je tu aj určitá kontinuita, pretože nevymýšľame nový systém kontroly zo strany členských štátov, ale vychádzame zo e, nazbieranej praxe a skúsenosti a zachováva sa tu myšlienka komitológie. Potom je tu zásada zjednodušenia. Ide o to, aby sme využili situáciu a systém zjednodušili. A potom je tu ďalej efektivita, transparentnosť. To sú kľúčové slova. Transparentnosť činnosti výborov a prijímania vykonávacích aktov. Takže toto sú základné zásady, ktoré by som chcel stručne okomentovať a upozornil by som vás na 2-3 články nariadenia, ktoré by možno boli sporné pri výklade ako sme to zistili pri, aj pri preberaní v iných výboroch. Prvý bod, dodržiavanie zmluvy. Tu je jasné, že veľká zmena v Lisabonskej zmluve je to, že v tzv. vykonávacích aktoch, vykonávacích predpisoch komisia je pod kontrolou členských štátov a preto ostatné inštitúcie, rada a parlament v zásade nemôžu zasahovať do prijímania vykonávacích právnych predpisov. A e, preto komisia v svojom návrhu to hovorí jednoducho a samozrejme vylúčuje všetky tie systémy, ktoré zatiaľ existujú v komitológii pri v určitom okamihu, ak sa výbor nedohodne a možno sa obrátiť na radu a podobne. To všetko sa vylúčilo, pretože už tu nie je miesto pre radu, pokiaľ ide o túto kontrolu. A znamená to, že iné inštitúcie už do toho nemôžu zasahovať. Potom došlo k zjednodušeniu, navrhujeme menej postupov na miesto troch. Sme sa pokúsili navrhnúť dva zásadné postupy. Taktiež sme sa pokúsili o jasnejšie pravidlá, ktoré sú bližšie k životu, k tomu, ako výbory v skutočnosti fungujú. A rovnako sme do návrhu zapracovali určité prvky, prijímania výkonných aktov písomnou formou, čo by malo uľahčiť prácu výborov. Teraz efektivita. Zásadnou otázkou je rešpektovať všeobecný zásadný rámec, ktorý platí. To znamená, že komisia v rámci, povedzme, záväznejšieho postupu pri preskúmavaní, to je vlastne fúzia tých existujúcich postupov, tak v tomto rámci komisia, keď dostane stanovisko prijaté kvalifikovanou väčšinou členských štátov, že, pro, že sú proti, tá komisia nemôže prijať, ale môže to prijať, keď dostane pozitívne stanovisko, alebo keď sú členské štáty alebo výbory nečinné a nepri, nevydali stanovisko. To sú existujúce pravidlá. A je si ich treba aj naďalej ponechať, tak aby celý rozhodovací proces bol efektívny. A členské štáty to môžu zablohovať len vtedy, ak je vyslovene kvalifikovaná väčšina proti. A takto máme aj doteraz transparentnosť. My by sme chceli zlepšiť existujúci systém transparentnosti. To znamená, že všetky činnosti výboru programy, rokovania, dokumenty, diskusie vo výboroch, výsledky hlasovania a podobne. Toto sa všetko vždy pošle za každým Európskemu parlamentu, ako aj rade, to je logické, pretože rada je zatiaľ mimo tohto celého postupu a obe inštitúcie budú informované o rokovaniach vo výbore. A samozrejme, tá dokumentácia sa pošle členom výborov, ktorí zastupujú členské štáty. To je zárukou lepšej transparentnosti. A na to máme register a podobne. Ešte nejaké dva, tri body. Poprvé otázka voľby postupu do budúcnosti. V budúcnosti budeme mať len dve, dva postupy. Konzultačný postup, to je podobné tomu, čo máme teraz, a potom budeme mať preskúmavanie to je vlastne to splynutie tých existujúcich postupov riadenia a regulovania. V článku 2 sa pokúšame vysvetliť platné pravidlá. Vo výber postupu sa riadi pravidlami, ktoré sú v súčasnosti len indikatívne a my by sme chceli mať záväznejšie pravidlá. To znamená, aby sme neumožnili výber záväznejšieho postupu, okrem konkrétne vymenovaných prípadov. Taký je návrh komisie a, pri, a v ostatných prípadoch sa použije konzultácia, postup konzultácie. A aj tu by som chcel upozorniť na jednu výnimku, a to je článok 5.5. Je to výnimka zo zásady, a to znamená, že keď komisia dostane negatívne stanovisko, nemôže prijať akt, a to je obmedzené na konkrétne prípady. A táto výnimka je spôsobená tým, že v niektorých prípadoch napriek negatívnemu stanovisku je potrebné prijať určité opatrenia. aj dneska je to tak. Niektoré opatrenia môže komisia prijať, aj keď dostane negatívne stanovisko. To je možné aj v súčasnosti, aspoň v niektorých prípadoch by sme si chceli zachovať túto výnimku. A to je explicitne stanovené v článku 5.5. Potom e, zrýchlené konania to možno prijať bez predchádzajúceho stanoviska výboru, to je ex post konanie. V šesti je transparentnosť, o tom som už hovoril. Chcel by som vás upozorniť na právo dohľadu zo strany parlamentu. A samozrejme, to je téma, o ktorej sa hovorilo aj v iných výboroch. To je veľmi citlivá téma. Komisia nechce rušiť práva parlamentu, aby parlament mohol vstupovať do nejakého postupu a aby mohol naznačiť komisii, že komisia napríklad chce prijať niektoré opatrenia. Niektoré predstavujú porušenie základného právneho aktu, takže tu bude mať parlament vždy právo dohľadu v akomkoľvek okamžiku môže parlament povedať komisii, že ak príjmete také a také opatrenie, porušíte zmluvu. A taktiež v záujme efektívnosti by sme sa chceli vyhnúť tomu, aby komisia nemusela čakať mesiac, keď navrhne nejaké e, opatrenie a dá ho parlamentu. Musíme čakať mesiac, keď ho dáme parlamentu aby sa parlament k tomu niekedy vyjadril. Máme štatistiky, máme 800 prijatých opatrení do roka a je tá s právom dohľadu parlamentu a v priemere jedna či dve z nich sú problematické. A na druhej strane vždy tam je tá mesačná lehota, čo musíme čakať. A to je veľká časová strata. Niekedy čakáme na niečo, čo aj tak nedostaneme ale Európsky parlament má právo konať, postupovať nezávisle. A ja som chcel tu na vysvetliť, že my nechceme obmedziť právo parlamentu, ale chceme zrušiť tú nutnosť pozastavenia celého postupu, tak ako je to uspravené, upravené teraz. A potom posledný článok, ktorý by som chcel zdôrazniť, je článok 10. A to je automatická zhoda súlad existujúcich aktov, ktoré podliehajú komitológii, tie automaticky prejdú pod novú komitológiu. To je dôležitý článok, je to technický článok, ale samozrejme ide o to, aby sme sa vyhli tomu, že by v budúcnosti, ako náhle bude tento dokument prijatý, že by sme nemuseli mať roky, roku cez situáciu, že by sme mali nové postupy a pritom by ešte stále fungovali staré postupy. Takže automaticky všetky prebiehajúce komitologické konania sa automaticky transformujú na novú komitológiu. Takže stály, starý systém vôbec nezostane. A posledný bod, ten v žiadnom prípade neznamená, že by azda že by sme súčasne posudzovali obsah týchto opatrení. Nie. To je len technický automatický prevod. Pokiaľ by niekedy opatrenia, ktoré spadajú pod existujúcu komitológiu a ktoré by mali byť normálne delegovanými aktami podľa lisabonských kritérií, tak samozrejme článok 10 neanticipuje, že by ex post potom v niektorých prípadoch to určite nastane, že by tento postup nemohol byť presunutý do novej reality, do reality delegovaných aktov. Ale to je niečo iné, to je celkom iná diskusia. A komisia, keď vyhlásila, že všetky akty, kde by mohol nastať takýto problém, že sa im bude so všetkou starostlivosťou venovať a že uskutoční všetky kroky, aby sa zahručil súlad so zmluvou a e, urobí kroky, že tie akty, ktoré by normálne mali byť delegovanými akty, aktmi, ale zatiaľ sú vykonávacími aktmi, takže e, sa pravíme všetko preto, aby sa z vykonávacích aktov stali delegované akty. To je dôležité pre fungovanie celého systému Myslím, že takto som vysvetlil všetko, čo je dôležité pre tento návrh a rád zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem. Teraz bude mať slovo pani Lichtenberger. Dáš mi program? Nie. Mal som na zozname vaše meno, takže to bola chyba. Nechcete slovo. Niekto z vývoja pre rozvoj, pán Mitchell, ďakujem za slovo, pán predseda. To bola misinterpretácia. Ja by som rád povedal stálemu, ako stály spravodajca k zákonodárstvu, je tu niekoľko obáv, ktorý, ktoré by som rád eh, ventiloval v mene svojho výboru. Som rád, že zástupca komisia, komisie povedal, že nechce odstrániť žiadne parlamentné právomoci, to sa teda tešíme. Neviem, či by sa komisia a rada zhodla v interpretácii tejto výpovede. Sme ďaleko od toho, aby, ako v roku 2007 a 2008, sme mali uznesenie, ktoré signalizovali problém s komitologickým postupom 11, ale to som sa vám chcela iba trošku eh, pomstiť za to, čo ste povedali. Vážený pán predseda, skúsenosti nášho výboru hovoria, že a nie je to len vývoj pre rozvoj, práca v súčinnosti s výborom pre medzinárodný obchod a zahraničné veci a dvoma podvýbormi AFETu sme sa všetci zhodli v názoroch na to, čo vlastne reprezentuje názor výboru Jury. Poslanci vo všetkých skupinách fungovali aj ako hovorcovia v našej spolupráci s Radou a komisiou. Umožnenie financovania aktivít mimo spoločenstva bolo žiaľ poznačené porušeniami zákonov. Pred Lisabonskou zmluvou toto spadalo pod postup spolurozhodovania a prijali sa dve série komitologických opatrení. Prvá séria sa týkala strategických dokumentov a viacročných plánov, kde súviseli s týmto aj rozpočtové plány a programy. Po druhé, boli to výročné akčné programy a zvláštne opatrenia, to sú skôr odborné dokumenty, ktoré vlastne implementujú politiky a rozpočtovanie, ktoré vytýčila prvá séria dokumentov, čo sa týka k rozhodnutiam pod komitológiou. Všetky tieto rozhodnutia majú byť podrobené skúmaniu, pretože všetky nástroje na financovanie majú eh, byť uplatnené, hoci celá táto procedúra ešte len vznikala. Legislatíva by mala vznikať spoločne, ale vždy Rada a komisia sa tomuto bránili. Keďže sme si už vypracovali e, vyhodnotenie v polovičke obdobia, všetky externé výbory teraz rokujú vedno. Naše stanovisko je, že vyššia úroveň programových dokumentov, ktoré vytýčujú politiku a rozpočtovanie, by mala spadať pod delegované zákony, pretože Lisabonská zmluva to tak hovorí. A potom sú ešte iné opatrenia, ktoré sa týkajú skôr taktických dokumentov a to by mali byť implementované zákony, pod, ktoré stipuluje iný článok zmluvy. Myslím si, že sme jednotní v tomto stanovisku a pevne sa budeme držať vo vyrokovaniach tohto stanoviska napriek tomu, že komisia a rada protirečia. Apelujem na vás, aby ste e, podporili našu, naše stanovisko. Je životne dôležité neakceptovať horizontálne prepojenie súčasných opatrení na právo dohľadu. Myslím, že by nemali byť implementovanými zákonmi. Toto tu je parlament, je to snemovňa. Ak by sme to tak pripustili, podmínovalo by to rokovania o financovanie externých aktivít. Chcem vám to ešte objasniť. Nástroj, o ktorom ktorých hovorím, sú nástroje na rozvojovú spoluprácu, Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, nástroj stability a nástroj spolupráce s priemyselnými krajinami. Všetky tieto nástroje v súčasnosti sú podrobné rokovaniam. Máme tu aj nástroj na, sused, na európske susedstvo a politiku, susedskú politiku. Zároveň e, musím povedať, že tento nie je predmetom rokovania. Pán predseda, chcem už hovoriť len stručne komitologické rozhodnutia v minulosti sú v protiklade s novými návrhmi o implementovaných zákonoch. Za ostatných pár rokov na nástroj pre rozvojovú spoluprácu sa využíval, parlament plne využíval článok 8 komitologických rozhodnutí a kontroloval náležité dokumenty, ale boli tu kombinované uznesenia pre pravidlo 88, staré pravidlo 81 a rozpočtové právomoci parlamentu sa úspešne aplikovali nielenže sa zmenili programové dokumenty, ale naša práca viedla priamo k legislatívnym návrhom komisie, keď sme konzistentne poukazovali na to, že niektoré opatrenia nie je možné financovať z nástroja rozvojovej spolupráce. Teraz skúmame revidujeme programové dokumenty a zistujeme, že komisia je ochotnejšia robiť zmeny, ktoré vychádzajú z našich pripomienok. Demokratické kontroly a overovania počiarkuje, prečo je životne dôležité pre parlament nevzdávať sa ani jednej právomoci, e, keď platia teraz nové nariadenia a nie už roz, komitológia ani implementovaných zákonov. Apelujem na parlament, pán predseda, keďže sme mávali problémy s komisiou, ktorá ignorovala pravidlo 88 našho uznesenia a museli sme vtedy využívať rozpočtové tlaky, aby nás boli ochotní počúvať. Som si istý, že budeme schopní vypracovať eh, programové dokumenty a podľa 290 to budú delegované zákony, ale ešte stále bude platiť aj článok 291, ktorý sa bude využívať. Budeme aj tento obozretne e, riešiť a čo sa týka výbora pre, výberu pre rozvoj, za ostatné roky sa snažil to riešiť tejto línii, ako som popísal. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za váš príspevok. Bol veľmi jasne vyjadrený. Pán Sajer. Ďakujem za slovo a za informáciu e, zo strany komisie. Som rád, že som si mohol vypočuť aj pár poslancov z iných výborov. Ja pripravujem svoju správu. Už sa začali konzultačné rokovania so zástupcami iných výborov, ktoré mali skúsenosti s praktikami v minulosti a s našimi právami a ktoré zaujíma budúci vývoj. Ja by som sa tiež niekoľko, niekoľkými pripomienkami vyjadril, hoci som si vedomý, že čas už pokročil. Zastupca komisie sa vyjadril a myslím si, že to je jeden z najdôležitejších bodov, ktorý môže vyriešiť niekoľko problémov, ktorý spomenul kolega poslanec z výboru pre rozvoj, pán Mičel. A to je prístup k informáciám. A to, ako parlament sa dozvie, čo sa deje v komisii a nadviaže na to našimi nástrojmi a aktivitami. Toto by sa malo diať v rámci nášho rámcového dohovoru. Mali by sme zabezpečiť, že naše práva nebudú oklieštené a informácie, ktoré dostávame, budú užitočné. Rád som si vypočul od komisie, že toto je aj ich cieľ, že takéto požiadavky budú plniť a my na týchto požiadavkách budeme trvať. A v rámci dobrej spolupráce medzi našimi dvoma inštitúciami dúfame, že splnia tieto požiadavky. Nie len, že by, by to mal byť proces, ktorý beží hladko, ale informačný tok by mal byť naozaj zásadný pre našu prácu. Niekedy priveľa informácií nedostávame, sú pred nami zablokované a napriek tomu my by sme chceli dosiahnuť iba praktické riešenie. O to nám ide. Vo vystúpení sa spomenulo automatické prepájanie, priraďovanie. Veľmi jasne by som sa vyjadril a jasne to hovorím, že odborné prepojenie, priradenie, ktoré sa koná podľa článku 10, je praktickým riešením, ktoré neznemožňuje všeobecné prepojenie podľa článku 2090 a 2091. V oboch prípadoch je veľmi dôležité, aby sme sa držali princípu všeobecného priradenia o súvzťažnenia. Ako sme počuli od kolegu e, poslanca, v praktických prípadoch je to automatický proces, ale radi by sme e, presadili, najmä v oblastiach, kde bude platiť e, teraz postup spolurozhodovania, aby to bolo nevyhnutné, aby to nebolo len automaticky priradené, ale aby sme naozaj na to dozreli, aby sme sa zaangažovali ako zákonodarcovia a určovali všetky tieto aspekty. Ďalšia pripomienka sa týka nových procedurálnych postupov. Tu by sme mali vyjasniť, že tu článok hovorí, že poradenský postup bude všeobecným pravidlom a skúmací postup, kde majú členské štáty právo veta, bude obmedzený. Mali by sme sa držať takéhoto vymedzenia, takejto výnimky. Sú tu ešte ďalšie výnimky a možno ešte e, sa vznesú, najmä vo výbore pre rybolov a poľnohospodárstvo sa môžu konať niektoré individuálne rozhodnutia a nie všeobecné. A v tomto zmysle musíme vyjasniť že výsady parlamentu a rady, ktoré sa týkajú zákonodarstva, musia zostať v rámci bežných procedurálnych postupov. A moja posledná obava, ktorú by som tu rád spomenul, je právo na preskúmanie, na kontrolu, ktoré sa dosť ťažko vymáhalo, dokonca mizlo a sme si istí, že by sme nemali trvať na veciach, ktoré nie sú v zmluve, ktoré zmluva nezaručuje. A na, práve naopak, mali by sme vychádzať z tých, ktoré nám zmluva zaručuje. Preto by sme mali nahradiť svoje túžby tým, čo je realistické, ale zároveň to treba povedať veľmi jasne. Parlament má právo vo všetkých prípadoch, ak to tak veľmi chce, prijímať uznesenia a vyjadrovať názory k daným témam a dokonca sa môžeme obrátiť na súd. Takže nestrácame túto právomoc, nie je to niečo, čo by bolo úplne stratené, ale Lisabonská zmluva vychádza zo skúseností a preto to musí byť takto, ale zároveň treba vyjadriť v texte a ja navrhujem vo svojej správe poukázať na to, že parlament sa nevzdáva možnosti pôsobiť a presadiť svoj vplyv aj v týchto oblastiach, v ktorých teraz pravomoci nemáme, ale mali sme ich tam predtým. Ďakujem zastupcom komisie za vstup a po konzultáciách s tieňovými spravodajcami a ďalšími výbormi vám odprezentujem správu, ktorá bude usmernením tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Sajer. Ešte som sa tu radil, že ako budeme ďalej pokračovať, ešte musíme dnes urobiť správu pani Lichtenbergerovej, lebo zajtra tu nebude. To bude teda ďalší bod a pokiaľ ide o koordinátorov, tak sme sa s pánom Rabkám dohodli, že zajtra ráno budeme robiť zahraničnú službu. A po vašej správe by sme mohli ešte dneska urobiť koordinátorov a tak by sme to dneska dokončili, pretože zajtra by to bolo E, veľmi zložité. Museli by sme prerušiť rokovanie kvôli koordinátorom a potom ten workshop. Takže pani Lichtenbergerová, máte ešte slovo. No ale by som nezabudol. Ešte pokiaľ ide o termín pre pozmeňovacie, tam predtým nie, nie je to potrebné. Dobre. Takže ďakujem veľmi pekne. Niekedy je veľmi dobré, že rokovací poriadok E, sa postará o múdrosť, pretože práve teraz máme tu na petičný návrh, ktorý sa hodí k tomu, čo sme urobili dneska aj v hearingu a čo sme tu riešili. Ide tu o to, že to konanie pri e, porušovaniach práva E, spoločenstva má byť transparentné a má byť realizovateľnejšie, vykonateľnejšie než dnes. Dneska máme k tomu jednu petíciu v petičnom výbore, ktorá presne toto žiada. Žiada, aby sme mali postup, ktorý zaručí transparentnosť, ktorý zaručí informácie a ktoré dá istotu v konaní. Už od právneho výboru sme zo strany právneho výboru sme vytvorili pracovnú skupinu k administratívnej úlohe EÚ a podľa mňa pán Berling je tam zodpovedný. A ja si myslím, že je to aj v duchu tejto obavy. Takže to sa naozaj k tomu veľmi dobre hodí pretože v súvislosti s postupom je veľká neistota, ako to bude fungovať, aké sú lehoty, aké sú požiadavky na transparentnosť. A ide o to, aby sme tu dosiahli určitú formalizáciu, aby toto všetko zodpovedalo požiadavkám. Poukazuje tu napríklad na prípady, ktoré trvali vyše 12 rokov, poukazuje na to, že potrebujeme sa snažiť vytvoriť nejaký procesný poriadok. Ja navrhujem, aby sme v tomto duchu napísali aj list, pripravili list, ktorý by sme potom ďalej postúpili a tam by sa uviedli naše aktivity, ktoré podporujú aj tieto obavy a potom by sme tu poukázali aj núto pracovnú skupinu a by sme ukázali, že vývoj pôjde aj týmto smerom. Ak s týmto súhlasíte, ak súhlasíte s týmto postupom, by som bola veľmi rada. Takže dobre, sú k tomu nejaké pripomienky, obavy, komentáre, takže súhlas, budeme takto postupovať. Dobre, ďakujem. A to znamená, že týmto môžeme končiť túto časť rokovania a môžeme prejsť ku koordinátorom. A chcem poprosiť všetkých, ktorí